Nož, eh, začneme a dúfam, že eh, si sa nájdu cestu ešte viacerí kolegovia. Máte pred sebou program, má niekto pripomienky? Vidím, že nie. Takže prídeme, prídeme k bodu 2 programu a to sú zápisnice z posledných zasadnutí z 1. 1. 1. a 2. decembra. No a chcel by som vás požiadať, eh, aby ste v priebehu dnešného popoludňa si zápisnice prečítali a do večera mi povedali eh, a oznámili svoje prípadné pripomienky. Máš pripomienku? Nie? Dobre, takže eh, španielská kabína nefunguje. Len tak na upozornenie. Veľa toho som nepovedala. Okay. Then we come to the no dobre, a prejdeme k oznámeniam predsedu. Toto zasadnutie sa vysielať, takže sa podľa toho správajte. No a máme tlmočenie do všetkých jazykov okrem češtiny, estončiny, litovčiny, maltštiny a švédštiny. Všetky ostatné jazyky máte k dispozícii. No a, a teraz máme pred sebou bod programu číslo 4. Prvé roky školskej dochádzky v Európskej únii. A to je prvá diskusia, prvá rozprava na túto tému. Je tu spravodajkyňa pani Hannibal, ktorá nás, nás uvedie do problematiky tejto správy. No a e, termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 14.2. o 12.00. A potom budeme neskôr o tom hlasovať. Takže pani Hannibal, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som veľmi rada, že som dostala príležitosť predstaviť vám túto správu, pretože si myslím, že táto téma je mimoriadne dôležitá. No a poprvýkrát sa zaoberáme, zaoberáme touto tematikou vo výbore, odkedy som tu minimálne. No a je to mimoriadne dôležité, pretože výchova v tých prvých rokoch No dáva smerovanie celému životu a vieme, že ak je od útleho detstva poskytovaná dobrá starostlivosť, tak to má vplyv na celý život a vieme, že deti, ktoré dostali dobrú výchovu, tak v živote dosahujú lepšie výsledky. Takže ďakujem za túto príležitosť hovoriť na túto veľmi, veľmi dôležitú tému. Bohužiaľ, v tejto téme sa v EÚ nevykonali veľké výskumy, takže nebudem hovoriť nejak. Aha, takže ja budem hovoriť o výskume v anglofónnych krajinách, hlavne v USA, kde bol vykonaný pomerne detailný výskum. No už možno to ukazuje aj na to, že je najvyšší čas, aby sme sa tým začali zaoberať aj my. No a skúsenosti z USA hovoria o tom, že príslušné programy, hlavne tie, ktoré sú zamerané na znevýhodnené deti, prinášajú veľmi pozitívne socioekonomické výsledky, ktoré sa prejavujú aj v dospelosti. No a my skúmame účinky, lepšie, lepšie výsledky v školách, alebo prinašajú výsledky lepšieho prospechu v, čo, v školách, nižšiu kriminalitu, lepšie rodinné vzťahy a dokonca aj lepšie, lepší zdravotný stav. Takže netreba sa, na, treba sa nad tým zamýšľať preto, aby sme dokázali nastaviť systém v systém predškolského vzdelávania, ako napríklad eh, výučba jazykov a teda, pretože je to dôležité, no hovoríme o prvých krokoch vzdelávania, a to nie, to musí byť dlhšie, nemôže to byť len na tie prvé roky, bude to musí byť udržateľné a bude sa tým treba eh, zaoberať vo vzťahu k tejto správe. Bohužiaľ, väčšina, vo väčšine členských štátov eh, sa neinvestuje dostatočne veľa prostriedkov, čo môže viesť k nejakým náhradným a dodatočným financovaním, čo nie je také efektívne a neprináša výsledky ako riadne finančné plánovanie. No a aj keď nie sú, nie sú zaručené, zaručené programy a aj financovanie, tak to vedie k sociálno, sociálnym problémom. Takže ja nenavrhujem, že potrebujeme celé EÚ jednu politiku, to nie je možné a ani to nikto nechce, pretože Európa eh, má rôzne tradície výchovno-vzdelávacích systémov, no a predškolské vzdelávanie sa poskytuje rôznymi spôsobmi vo všetkých krajinách EÚ, no a táto správa to nechce meniť. Skôr sa chceme zaoberať tým, ako by sme mohli zlepšiť poskytovanie eh, vzdelávania, výuku a ako Ehm, to uznať, ehm, alebo uznať význam tohto vzdelávania. No a je tu tiež, medzi členskými štátmi sú rôzne, ehm, alebo sú rozdiely, napríklad zápis, prístup k predškolskému vzdelávaniu, tomu, ako sa poskytuje, sú skutočne, rozdiely sú skutočne obrovské. No a správa uznáva, že nejaký univerzálny prístup k prvým rokom školskej dochádzky v EÚ a teraz budem hovoriť o EC, ECC službám, nie je vhodný a je ťažko realizovateľný. Namiesto toho je oveľa lepšie vypracovať európsky rámec na základe nejakých zdieľaných alebo spoločných cieľov, ktoré bude využívať spoločné štruktúry treba robiť viac v službách ECEC, e no a naučili, naučili tejto správy, tak aby sme mali jasné definície, tak prvé roky hovoríme o, vo veku eh, od 0 do 6 rokov. No a ešte predtým, než deti začínajú chodiť eh, do školy. Vo Veľkej Británii, a to je jediný príklad, ktorý uvádzam, ehm, vo Veľkej Británii bola zverejnená správa o poskytovaní tohto vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve v SRD. No a ukazuje sa, že že v tomto veku sa do vzdelávania venuje najmenej, uh, najmenej finančných prostriedkov. Vo veku od 0 no- do 3 sa nevenuje dostatočne uh, pozornosť kognitívnym schopnostiam a neskôr uh, vo veku od 3 do 6 sa nevenuje pomoc, pozornosť uh, stravovaniu a iným veciam. No a preto sa zameriavame uh, na vzdelávanie starostlivosť v ranom detstve o nejakom zlučení s pracovným životom v SRD je oveľa viacej ako len to, kde dáva niekto pozor na deti. Treba uznať obrovský význam vývoja dieťaťa v útlých rokoch. No, účinné programy, ktoré sa zameriavajú na znevýhodnené deti, prinašajú v neskôr veľké výhody. A to treba pochopiť ďalej sa musíme zaoberať a pracovať na angažovanosti rodičov. To je základom, ak deti majú profitovať z predškolského vzdelávania. No a to treba tiež podporovať programami zameranými na rodičov. Jedna z tém, ktorá je veľmi dôležitá, je podporovať rozvoj iniciatív spoločenstva a rozdeľovať alebo vypracovávať celú škálu programov tak, aby mohli jednotlivé spoločenstva spolupracovať v prospech dieťaťa. A to je dôležité tak, aby, preto, aby rodičia mohli zohľadňovať a reagovať na potreby a záujmy dieťaťa. Takže my hovoríme o prístupe zameranom na dieťati so zapojením a angažovanosťou rodičov. Vieme, že niekedy Učitelia, poskytovateľe starostlivosti si neuvedomujú význam prvých troch rokov života a preto treba šíriť osvetu aj v tomto zmysle. Kampania môže byť užitočné, ako hovoríme, hovoríme o rodičoch napríklad dôv, význam zapojenia otca, um, zapojenia alebo komunikácie s deťmi, nediskriminácie medzi chlapcami a dievčatami, zohľadňovanie osobitných potrieb a rýchla detekcia osobitných potrieb, ak je to reálne, podrovnako potrebujeme lepšie vzdelávanie pre zdravotnícky personál, ktorý pracuje s deťmi, tak aby dokázali upozorniť rodiče na prípadné problémy. No a myslím, že rovnako Potrebujeme systém dosávania konsenzu, materiály, programové monitoring a hodnotenie. V mnohých členských štátoch, čo sa týka znevýhodnených detí, tak sa tvrdí, že zlepšenie poskytovania a prístupu k predškolskému vzdelávaniu nie je adekvátne a nezohľadňuje, nezohľadňuje deti z znevýhodnených rodín. No a čo sa stáva, že Ehm, vzdelávanie nie je poskytované dobre. A to je problém a potrebujeme sa eh, zaistiť kvalifikácie pre tých ľudí, ktorí sa starajú o deti. Treba zaistiť ich kvalifikáciu a to, aby mali štatút a uznanie, ktoré si zasluhujú. Vo väčšine krajín EÚ eh, predškolské vzdelávanie je rozdelené na dve časti eh, od 1 do, do 3 rokov to poskytuje zdravotnícky, zdravotný systém, no a na 3 roky to už je vzdelávací systém. Takže stáva sa, že systémy nie sú dobre integrované a spôsobuje to problémy v tom, že tie služby sa neposkytujú a nerealizujú v prospech dieťaťa. Takže my, by sme, my v tejto správe sa snažíme o to, aby sme podporili členské štáty v rozvoji integrovaných systémov. Rovnako musím povedať, že sú krajiny, ktoré to už majú, Dánsko, Fínsko a Švédsko. A myslím, že by sme sa o nich mali poučiť a rovnako sa treba zamýšľať nad prístupom k službám v mnohých členských štátoch. Takéto služby sú veľmi drahé, ľudia si ich nemôžu dovoliť a stále nie je dostatok miest. Takže otázka, kto potrebuje prístup k týmto službám je kľúčovou. No a ďalej je potrebné zamýšľať sa nad eh, výmenou najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, pretože ako som už povedala, eh, medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely. Napríklad vo Francúzsku eh, deti začínajú školu vo veku dvoch rokov, môžu ísť do školy, avšak povinná školská dochádzka zachádza, za, začína až vo veku 6 rokov. V iných krajinách, ako napríklad v Veľkej Británii, začínajú deti chodiť do školy vo veku 5 alebo 4 rokov. Treba teda to lepšie integrovať tak, aby predškolské vzdelávanie nebolo eh, alebo sa stalo pevnou súčasťou systému a rovnako potrebujeme v celej EÚ systém monitorovania a zdieľania najlepších skúseností. A myslím, že je polutovanie hodné, že štruktúrálne fondy EÚ a systémy ako napríklad Comenius sa nevyužívajú dostatočne, no a vyzývame členské štáty, aby šírili osvetu a informácie o takýchto systémoch a fondoch o predškolskom vzdelávaní a službách. A to je jedno z odporúčaní tejto správy. Ďalšie odporúčanie je také, že potrebujeme údaje. Momentálne údaje o malých deťoch sú neúplné a treba získať viac empirických údajov na úrovni EÚ a kvalitatívne a kvantitatívne a treba získať viac údajov a lepšie údaje o predškolskom vzdelávaní. Ako som už povedala, tak boli vykonané niektoré výskumy, avšak, hm, ako som už povedal, dominujú anglofónne krajiny, hlavne USA. A to nie je pre nás veľmi relevantné a často je ten zorný úho veľmi úzky. A o to sa nesnažíme, pretože USA v USA nie sú rovnaké podmienky ako v krajinách EÚ a keďže a je tam aj a keďže v EÚ je poskytovaná obrovská škála služieb a vzdelávacích programov pre deti. My potrebujeme preto komparatívny prístup tak, aby sa členské štáty od seba mohli zájomne učiť. napríklad je dobré, tak teda ako sa hovorí, že to riadne vzdelávanie, čo je spochybňované mnohými stranami, stranami že riadne vzdelávanie sa musí uskutočňovať v reálnych triedách na školách. Treba si teda, v tomto si môžeme prezobrať príkaz zo Škandinávie a treba si meniť skúsenosti. No a treba aktualizovať ciele o BSRD. No a myslím, že budeme môcť konštruktívne na tom ďalej pracovať. Vítam túto iniciatívu, no a rovnako spolupracujeme s radou a komisiou. Ja som ja o pár týždňov, počas zeleného týždňa budem sa stretnúť s zástupcami maďarského predsedníctva. Rovnako sme hovorili s predstaviteľmi kabinetu pani Vasiliu. Takže Odviezli sme skutočne veľa práce a všetky inštitúcie vzájomne spolupracujú. No a dúfam, že získam podporu vás všetkých pre túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pekne, pani Hannibal. Ja by som chcela vám pripomenúť, že Rada alebo Európska rada už v roku 2002 sa zaoberala touto problematikou a to na zasadnutí v Barcelone a povedali, že do roku 2010 treba mnohé zmeniť. Avšak teraz je jasné, že mnohé sa nezmenilo. V niektorých krajinách sa síce niečo zmenilo, ale nie z dôvodu vzdelávania, ale z dôvodu schopnosti, schopnosti rodín a pracujúcich matiek. No a deti môžu chodiť do školky, čo to teraz nebolo tak, eh, alebo do jaslí, eh, čo nebolo doteraz Eh, pravidlom, pretože napríklad v mojej krajine nebola tá ponuka taká široká. A to je tiež výsledok eh, výmeny tejto, tejto výmeny názorov. No a, a treba si tiež uvedomiť, že nad nami vysí Damklov meč subsidiarity. My nemôžeme nikoho nútiť eh, niečo robiť, ale tak ako vo všetkých oblastiach môžeme len dúfať, že komisia predloží nejakú iniciatívu, ktorá s podporou parlamentu sa dostane do na radu ministrov, ktorí sa dohodnú, že niečo urobia. No a po dvoch rokoch napríklad a, si porovnajú, čo urobili a poučia sa z najlepších postupov, tak ako povedala pani Hannibal, a, tak sú dobré príklady. A, môžeme sa učiť od niektorých krajín a preto myslím, že aj ďalšie nároky, ktoré máme pre cieľe do roku 2020, ktoré sme si učili, že nechceme aby deti predčasne ukončovali školskú dokázku, že chceme znížiť to percento predčasného ukončenia aj podľa toho, alebo preto treba začať čo najskôr, aby sme dali deťom štartovný kapitál, aby dostali lepšie, aby sa im dostalo lepšieho vzdelania a mali šancu na lepší život. Pretože niektorí už nemajú, alebo nemajú rovnaké príležitosti dostať riadne vzdelanie. Nuž, dobre, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. No a teraz ako prvý dostane slovo kolega Zver. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Najskôr by som rád poďakoval. Takisto aj by som chcela tu privítať pani kolegyňu Hannibal, ktorá túto iniciatívu spustila. Hovoríme tu o tejto prvej lekcii. Neviem, či je tlmočenie, pýtajú sa zúčastnení. Je tu nejaký problém s tlmočením? Ako som už povedal, tlmočenie nefunguje. Drahí kolegovia, tak ako som už povedal, ako povedala kolegyňa Hannibal, ktorá spustila túto iniciatívu, chcela zdôrazniť ňou, že ide o veľmi dôležitú tému, že ide o to, aby sme sa viacej venovali štúdii okolo tohto tejto otázky tohto vzdelávania. Myslím si, že budúcnosť EÚ závisí od snách, ako aj od finančných prostriedkov, ktoré investujeme do mladých a hlavne do detí, ako aj v tomto prípade. Tento predškolský vek je veľmi dôležitý, ako to všetci veľmi dobre vieme, a tak ako to povedala aj pani spravodajkyňa, je to veľmi dôležitý vek tak pre emotívny rozvoj, ako aj kognitívny rozvoj, ako aj sociálny, či intelektuálny rozvoj, dokonca aj fyzický rozvoj. Ja takisto súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa. Ide o oblasť, kde Európska únia ešte e, dostatočne neinvestovala. Musíme odstrániť tieto nedostatky, musíme rátať s predškolskými politikami, ako aj e, nástrojmi, ktoré by boli hodne použité, ktoré máme k dispozícii e, na európskej úrovni. Je pravda, že niektoré e, južné krajiny Európskej únie a takisto aj niektoré z nových e, členských e, krajín EÚ, ako napríklad Slovensko alebo Čechy, môžu byť príkladom dokonca aj pre staré členské krajiny, pokiaľ ide o predškolský vek. Je tiež pravdou, že sú tu určité nedostatky, napríklad v prípade telesnej výchovy alebo pokiaľ ide o správnu výživu a tak ďalej. Avšak až do 14. februára máme dostatok času na to, aby sme tento dokument e, pozmenili. Cez naše pozmenujúce návrhy hovorili sme o rozhodnutiach z Barcelony. Avšak Problém je v tom, že my ešte doteraz nemáme k dispozícii žiadne opatrenia, ktoré boli predložené zo strany radov a ktoré by boli vhodné prijať v tejto oblasti. Domnievam sa, že by sme si mali stanoviť cieľ 90 účasti detí v tejto fáze veku. Avšak je jasné, že učitelia majú tiež rôznorodý názor, pokiaľ ide o percentuálne zastúpenie týchto detí. My sme si stanovili určité cieľe a mali by sme ich revidovať a možno, že členské štáty by mali zdvojnásobiť svoje úsilie tiež, pokiaľ ide o predškolský vek. Prečo? preto, že práve v tejto etape života detí získavajú kognitívne schopnosti, ako aj ďalšie vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli potom ešte viacej rozvíjať v budúcnosti. V každom prípade, ako to už len bude, máme ešte pred sebou dlhú cestu v tejto oblasti. Komisia takisto musí pripraviť správu. Takisto my v parlamente budeme sa snažiť eh, prispieť eh, našimi iniciatívami, ako aj ďalšími správami. Ďakujem. Vielen Dank. Eh. Ďakujem vám pekne, kolega Takula. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by, chcel by som začať tým, že by som chcel poblahoželať pani Hannibal za no, vypracovanie tejto správy vidím, že naozaj má za sebou vynikajúcu prácu a veľmi dobre som si vypočul jej prezentáciu. Myslím, že táto správa bola komplexná, prevzala všetky tie hlavné body. Je potrebné však ešte na tom popracovať, aby tie najdôležitejšie a na tie kľúčové body boli jasne vypichnuté. Je potrebné zdôrazniť, E, túto oblasť, pretože my v rámci Európskej únie máme zdroje na to, aby sme v tom pokročili. Nejde o energetické zdroje alebo o niečo, čo dosiahneme len takým mávnutím čarovného prútika. Nie je to mládež a naše deti, ktoré sú tým kľúčovým prvkom a tak Myslím si, že netýka sa to len nášho výboru, výboru pre kultúru, ale takisto aj ďalších výborov. Spravodajkina zdôraznila veľmi vhodne to, že už od prvých rokov života e, sú alebo sa odohrávajú v živote deti veľmi dôležité e, veci, sú tu určité teórie, ktoré hovoria, že počas prvých troch alebo prvých piatich rokov e, života detí E, tieto rozvíjajú veľmi rýchlo svoje zručnosti, čiže ide o najdôležitejšiu fázu života pre následný rozvoj a e, veľmi dôležitý cyklus, ktorý e, potom ovplyvní aj ďalší rozvoj. A toto je potrebné tu zdôrazniť. Hovoríme tu o prvých rokoch života. Je potrebné si spomenúť na to, že deti zostávajú stále len deťmi. Čiže je potrebné e, nestrácať zo zreteľa aj tú zábavnú stránku veci. Od začiatku nemôžeme hneď e, tu zdôrazňovať tie e, požiadavky, tie potreby. Ja neviem, otázku treba z zamestnanosti alebo pracovných miest, ale treba poskytnúť deťom tie najlepšie podmienky preto, aby sa mohli rozvíjať správne. Hovorili sme veľa o kognitívnom rozvoji, o vývoji ďalších aspektov, rozvoja e, detí. Hovorili sme o športových aktivitách, o fyzických aktivitách. E, samozrejme, toto všetko treba zohľadniť e, zamyslieť sa nad tým, aké sú možnosti, ktoré by mali byť dieťaťu poskytnuté na to, aby sa každý ako osobnosť mohli rozvíjať. Ja som veľmi šťastný, že som mohol spolupracovať s spravodajkyňou na tejto správe a dúfam, že budeme mať veľmi kvalitu, kvalitnú správu k dispozícii. Ešte tu zostávajú niektoré problémy a to presvedčiť členské štáty, aby aplikovali všetky tieto opatrenia a trošku, aby pozmenili aj svoj názor alebo prístup, aby sme pokročili vpred. Chcem zdôrazniť ešte to, že je to v našom veľkom záujme bolo nám povedané, že je potrebné, aby deti boli takisto zohľadnené. Avšak nielen deti, ale takisto aj ich matky, aj ich otcovia, celé rodinné prostredie. flexibilita, bezpečnostné opatrenia, čiže všetky tie prvky, tie základné prvky, ktoré tvoria a ktoré musia jestvovať preto, aby sme pre deti vytvorili tie najlepšie, najvhodnejšie podmienky. Ďakujem ešte raz pekne, pani Hannibal, a ďakujem vám za prácu, ktorú ste vykonali. Ďakujem, pani McClarkin. Ďakujem. Ja by som tiež chcela poďakovať pani Hannibal za túto iniciatívu a prácu, ktorú vykonala. Všetky deti si e, zaslúžia dobrý začiatok v živote, a dobré vzdelanie. Myslím si, že univerzálna povaha týchto návrhov je tým správnym prístupom. Chcela som zdôrazniť e, dôležitosť úlohy rodičov a skutočnosť, že oni možno tiež budú potrebovať nejakú formu vzdelávania, to je tiež dôležité na to, aby ich deti mali eh, najlepšie možné vzdelanie, takže treba sa zaoberať aj touto problematikou a eh, zdôrazniť aj eh, zbieranie údajov a výmenu najlepšej praxe. To je tiež veľmi dôležité a je to úzko spojené s našim cieľom. Takže mali by sme sa zaoberať aj týmito otázkami a vlastne zaradiť ich na náš program. Ďakujem. Ja ďakujem vám, kolega Vatimo. Ďakujem, ospravedlňujem sa. Áno, aj mne sa páči eh, práca kolegyne Hannibal a chcel by som aj týmto poďakovať. Chcel by som sa spýtať, či v niektorej e, e, časti vo vašej správe, a teda pokiaľ je to e, relevantné, neviem, kde by to bolo najrelevantnejšie, by sa dal spomenúť problém, ktorý je v mnohých členských štátoch EÚ a to v súvislosti s deťmi migrantov. Je tu o problém práv týchto detí. Nie vo všetkých krajinách e, sú tieto ich práva rešpektované. Ako povedala pani predsednička, je tu princíp subsidiarity v tejto oblasti. Každý štát chce teda robiť tak, ako považuje za vhodné a e, niektoré, e, dokonca niektoré regióny v určitých krajinách majú vlastné politiky, ako napríklad v Taliansku. Ale myslím si, že by bolo dobré, aby sme aspoň spomenuli e, túto problematiku na európskej úrovni, pretože je e, veľmi dôležitá aspoň pre určité krajiny a je dôležité, aby sme podporovali určitú homologizáciu mladých e, ľudí, ktorý, z ktorých sa stanú európsky občania. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich will nur daran erinnern, wir haben Frau Hannibal Ďakujem. A pripomínam, e, že pani e, Hannibal e, spomenula situáciu detí v osobitných podmienkach. Myslím si, že možno by sa tam konkrétnejšie aj mohli spomenúť deti migrantov. A teraz ešte by som poprosila kolegu za komisiu, pán Sapius Savala. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade komisia e, víta túto vynikajúcu správu. Je to dôležitá oblasť politík, ktoré sa doteraz nevenovalo dostatočne veľa pozornosti a je to zvlášť kvality, ktorému sa treba venovať bližšie. Myslíme si, že tento návrh veľmi dobre zhrňa rôzne aspekty e, vzdelávania v ranom detstve, aj starostlivosti v ranom detstve a prečo sú dôležité. E, takisto si myslíme, že e, úloha vzdelávania starostlivosti v ranom detstve sú dôležité pre e, zlepšovanie životných príležitostí detí v ich dospelom veku. Je to, môže to byť veľmi prínosné vo vzdelávaní, môže to pomôcť prelomiť im vlastne ten začarovaný kruh v ktorom sa môžu nachádzať e, znevýhodnené deti. Môžeme takto pomôcť deťom migrantom, naplňať ich potenciál a podobne. V každom prípade je to efektívnejšie v ranom veku zasahovať než neskôr. Komisia teda, ako sme e, spomenuli, e, pomerne skoro predstaví svoje vlastné oznámenie na túto tému a myslíme si, že budeme do značnej miery doplňať túto správu Európskeho parlamentu. A chcel by som ešte povedať, že e, táto správa parlamentu je veľmi dobre načasovaná, keďže maďarské predsedníctvo si túto tému vybralo ako jednu zo svojich priorít a úsporať e, na túto tému e, koncom februára dôležitú konferenciu a takisto sa vypracujú závery rady v máji na túto tému. Takže pre nás aj teda pokiaľ ide o závery rady z roku 2008 a dve, a, a pokiaľ ide o pracovný program až po rok 2020 v oblasti vzdelávania a starostlivosti, e, my sme začali teda v otvor- podľa otvorenej metódy koordinácie pracovať v tejto oblasti. Myslíme si, že to správa veľmi e, e, dobre podporuje tú prácu, ktorá je ešte pred nami. Ide tu o postupy a vzťahy v EÚ. Je tu obrovský potenciál učiť sa navzájom z politik, ktoré uplatňujú e, sa na niektorých miestach z najlepších postupov, ktoré sa niekde uplatňujú. Takže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na ďalšiu podporu e, Európskeho parlamentu v našom úsilí v tejto oblasti. Ďakujem pani Hannibal. Ďakujem a chcela by som poďakovať všetkým za ich milé slova na Marko mojej správy. E, chcela by som sa venovať pár bodom. E, poprvé, vy, pani e, Pák, spomenuli ste vlastne nedokončovanie školskej dochádzky, predčasné ukončovanie. Áno, to je jeden, jedna z kľúčových tém, o ktoré nám ide. Aj komisia sa veľmi zaoberá tým, ako by sa počet takýchto detí dal znížiť. A výskumy dokazujú, že ak vo veľmi ranom veku je tu dobrá starostlivosť a vzdelávanie o deti, tak e, tieto deti majú tendenciu vlastne e, sa vzdelávať e, do vyššieho veku. Takže je tu naozaj prepojenosť, súhlasím. A takisto aj otázka pohybu v rámci EÚ a zdraví, zdravá výživa. Súhlasím s tým, čo ste spomenuli, boli by to dobré témy na pozmeňovacie návrhy a tých 90 detí, ktoré by mali mať možnosť využívať vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku, to je vlastne náš e, cieľ. Bolo by dobre, keby sme to stanovili za cieľ. Pani Takula, keď táto e, správa e, sa vypracovávala, ja, ja, ja súhlasím s tým, čo ste povedali, čo ste navrhli Nemali by sme naozaj e, deti preťažovať, e, ale o to nejde v tejto správe. Ide o to, aby e, deti mali k dispozícii dobré vzdelávanie a starostlivosť v čo najskoršom veku. Ide o ich šance a o to, čo bude pre nich prínosné. A pani McClarkin hovorila o tom, čo rodičia môžu robiť doma. To by sme samozrejme mali podporovať. Úplne s vami súhlasím. A preto veľa hovoríme o tom, ako zainteresovať rodičov v tejto oblasti a ak to potrebujú, e, poskytnúť im podporu a vzdelávanie pre rodičov. To je tiež veľmi dôležité samozrejme. A posledný bod e, diskuty, e, diskusie detí migrantov. Ja dosť veľa spomínam v mojej správe znevýhodnené deti a samozrejme deti migrantov veľmi často sú znevýhodnené, takže sú dvojnásobne znevýhodnené. A ja som zažila, keďže bývam v Londýne, a e, pôsobila som aj v oblasti školstva v e, Londýne. E, teda mám skúsenosti s deťmi migrantov z etnických menšín. Je to veľmi nepríjemný výraz, ale, ale veľmi dobre popisuje situáciu. Veľmi často teda sa stretne sa s tým, že tieto deti budú potrebovať väčšiu podporu, osobitnú podporu a samozrejme, e, mohli by sme ju poskytovať, pretože samozrejme je to dobre nielen pre deti a e, pomáha nám to dosiahnuť to, o čom hovoríme v správe, ale myslím si aj, že posledná vec, ktorú si žela nejaký členský štát alebo EÚ ako celok, je mať tu nejakú nižšiu triedu e, migrantov, ktorá by za sebou prinášala iba viac a viac problémov. Takže je naozaj potrebné zasadzovať sa za to, aby sme zainteresovali deti migrantov a venovali sa osobitným potrebám, ktoré tieto môžu mať. A tešili ma e, osobitne slova komisie, otvorná metóda koordinácie sa použije v tejto oblasti, takže to ma teší. Takže ešte raz ďakujem všetkým za ich podporu. A už sa teším na ďalší proces, ktorým e, vlastne e, pôjde táto správa. Ďakujem pekne. Komisia vo februári 9. februára predstaví svoje odporúčania na túto tému Ehm, vychádzam z toho, že pani eh, Hannibal už teraz má dobrý kontakt s komisiou a teda bude sa zaoberať týmito odporúčaniami a možno ich eh, odrkadli vo svojej správe, ak by to malo byť potrebné. A eh, teda, že nebude potrebné vypracovať dodatočnú správu v tejto súvislosti, ale že v kontexte vášho odporúčania Ehm, vlastne sa budeme zaoberať e, touto témou už v správe pani Hannibal. Takže už keď nie sú žiadne ďalšie prihlášky do diskusie na túto tému, tak by som navrhla, aby sme prešli k ďalšiemu bodu programu, bod číslo 5. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Je to téma, ktorou som sa ešte nikdy nestretávala tak e, často ako v poslednom roke komis- roku. Komisia e, buď e, teda nejakú vlnu vyvolala, alebo už to vyselo vo vzduchu, ale myslím si, že je to teda veľmi aktuálne moto týchto dní, kultúrny kreatívny priemysel, takže už sa teším na to, čo nám teraz povie Marie-Therese Sanchez-Schmidt iste Ďakujem, pani, pani, táto správa je reakciou na iniciatívu Zelenej knihy Európskej komisie, ktorú sformulovala túto knihu na základe toho, že chcela uvoľniť potenciál kulturálneho ako aj kreatívneho priemyslu. iste tieto výzvy, výzvy v oblasti globalizácie sú hrozbou pre tento priemysel a na druhej strane si musíme uvedomiť, že vznikajú takisto aj nové dôležité príležitosti pre rozvoj a takisto môžu zlepšiť tento potenciál. To je práve to slovo, ktoré e, je aj v názve, ktoré nám umožňa zlepšiť takisto pracovné miesta hospodárstva a tak ďalej. Preto táto európska dynamika, ktorá by mala stimulovať kreatívne podniky v oblasti kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Ja vám chcem teraz vysvetliť tie najdôležitejšie body, ktoré som chcela zdôrazniť syntetickým spôsobom a stručne. Najprv pokiaľ ide o duálny charakter tohto kreatívneho kultúrneho priemyslu, pretože na jednej strane tu máme hospodársky aspekt, daňoví platníci, rast hospodársky, vytváranie bohatstva, tvorenie pracovných miest a potom tu máme kultúrny aspekt, pokiaľ ide o o tie aktivity, ktoré umožňujú rozmach, ako aj sociálnu a kultúrnu integráciu Európanov. Následne tu máme veľmi dôležitú úlohu v šírení kulturálnej a jazykovej diverzity, pluralizmus, sociálna kohézia, ako aj územná kohézia, ale takisto tu máme aj demokratizáciu prístupu k kultúre, ako aj šírenie interkulturálneho dialogu. Ďalej je dôležitá úloha, ktorú zohráva tento priemysel v digitálnej ére pre priemysel, takisto využívanie nových technológií, informačných technológií, komunikačných technológií. Ďalší dôležitý bod je potrebná e, úvaha nad e, pracovnými podmienkami a hospodárskymi, sociálnymi a právnymi daňovými aspektami v rámci tohto priemyslu. A nakoniec, ako to bolo povedané e, v tej téme, ktorú spomínala pani Hanadel, určite potreba analýzy tohto priemyslu, kreatívneho kultúrneho priemyslu, nie len vo svojej všeobecnosti, ale tak, aby sme popísali sektor po sektore, aby sme ozrejmili každý, každú z jej špecifík a e, mohli vypichnúť všetky ťažkosti, ako aj všetky tromfy tohto priemyslu. Máme tu 6 hlavných oblastí. Najprv oblasť vzdelávania, výchovy, a osvety je potrebné zabezpečiť umelecké a kultúrne vzdelávanie občanov, dodržiavať e, tvorbu a vytvárať e, kreativitu, zručnosti, schopnosti, ako aj podporovania národného de- kultúrneho dedičstva. Musíme začať osvetu už od najútlejšieho veku, vzdelávať už mladých ľudí cestou spolupráce, treba medzi mm, jednotlivými pracovníkmi v rámci kultúry, ako aj medzi spoluprácou v rámci školy, ako aj medzi finančnými inštitúciami. Mali by sme vytvárať také miesta stretnutia, kde by tieto osve- táto osveta mohla byť zabezpečená, kde by si vymenili jednotliví zúčastnení svoje schopnosti, svoje skúsenosti e, a snažiť sa zabezpečiť takisto aj osvetu e, medzi širokou verejnosťou, takisto spoluprácu s miestnymi regionálnymi e, orgánmi. Kultúra zohráva naozaj dôležitú úlohu v rozvoji polov kreativity, tak na regionálnej ako aj miestnej úrovni, ktoré môžu byť alebo môžu takto zabezpečiť oveľa väčšiu atraktivitu regionov v oblasti cestovného ruchu, hospodárstva a tak ďalej, ako aj šírenie a v oblasti šírenia a ochrany národného kultúrneho dedičstva. Takisto nezabúdajme na mobilitu. Ak chceme podporovať mobilitu umelcov ako aj pracovníkov kultúry, je potrebné, aby tento kreatívny a kultúrny priemysel sa dostal z tej miestnej úrovni na národnú úroveň. Následne druhý bod. Šírenie eh, diel v digitálnej forme. Čiže potrebujeme najprv technické a ako aj finančné nástroje, aby sme mohli pomôcť digitalizácii celého národného kultúrneho dedičstva, ako aj e, šíriť spoločné európske štandardy. Myslím, že je to teraz na členských štátov, ako aj komisii, aby zareagovali, aby pokračovali vo svojom úsilí, pokiaľ ide o digitalizáciu. Hovoríme teraz o jednotnom e, trhu práve digitálnych eh, diel. Podniky by mali mať eh, inovujúce eh, technické prvky, ktoré by im umožnili takisto poskytnúť online tieto filmy, tieto diela. Takže vytvoriť naozaj sný jednotný trh, ktorý by bol online v tejto oblasti zabezpečiť, vytvárať nové produkty, ako aj služby, ktoré by vytvárali rast a zabezpečiť ďalej prístup občanov k tomuto obsahu s tým, že budeme musieť sa snažiť zabezpečiť eh, digitalizáciu a teda aj bezpečnosť tohto prístupu. Je potrebné prispôsobiť takisto aj legislatívny rámec, obzvlášť eh, platné pravidlá, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž a pokiaľ ide o kultúrne špecifika. Šírenie a cirkulácia, alebo teda obeh diel prostredníctvom e, takých iniciatív, ktoré by chceli šíriť a teda aj zabezpečiť dublovanie, ako aj e, titulky, by mali byť zabezpečené špecifickými opatreniami napríklad novej generácii e, softverov Media kultúr na nasledujúce obdobie 2014-2020, ako ďalej sa musíme snažiť začleniť toto čo najširšie do všetkých politík jednotlivých členských štátov, napríklad formou rôznych festivalov. Ďalej, eh, kultúrny a kreatívny priemysel vďaka multilingvistickému základu umožní všetkým pracovníkom kultúry eh, sa rozvíjať ďalej, môžu si rozvíjať svoje, a teda vymieňať svoje skúsenosti, vytvárať spoločné projekty alebo pilotné projekty, ktoré by mali prierezový charakter a ktorí mali takisto aj cezhraničný charakter. Uh, Takto budú mať dispozícii komplexné informácie, pokiaľ ide o mm, všetky právne platné normy, ako aj informácie o finančných zdrojoch. Treba mať e, konzultačné a poradenské e, služby, ktoré boli zabezpečené práve pre, túto, pre tento cieľ. Takisto je veľmi dôležité vzdelávať e, kultúrnych pracovníkov, ktorí by vedeli zabezpečiť dlhotrvajúci charakter pre tieto kreatívne a kultúrne projekty, teraz zlepšiť prístup k finančným zdrojom cez finančné bankové inštitúcie, od finančných a bankových inštitúcií, pretože ľudia pracujúci v kultúre málo kedy majú um, informácie o tom, ako je možné tieto financie dostať. Je treba zabezpečiť strategické financie v ich prospech cez uh, adaptovateľné uh, prostriedky ako aj zabezpečiť nové finančné, inovatívne finančné zdroje, teda ako napríklad bankové úvery alebo no, rizikový kapitál. Cez osvetu a šírenie informácií môžeme už k tým existujúcim finančným zdrojem zabezpečiť aj technickú spoluprácu, technickú podporu, napríklad udelovaním ďalších finančných eh, zdrojov. Teda pripomínam si úlohu miestnych a regionálnych úradov, ktoré by mali vytvárať eh, priaznivé podmienky pre kreatívny kultúrny priemysel, pre stretávanie sa ich pracovníkov a pre zabezpečenie finančných zdrojov. Tým, že sa budú informovať eh, bankové a finančné inštitúcie a vyzývať, aby takisto investovali do takýchto E, podnikov, hlavne pokiaľ ide o stredné malé podniky pracujú v tejto oblasti, napríklad cez krátkodobé mikroúvery pre šírenie a podporovanie kultúrnych projektov alebo prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev alebo prostredníctvom financovania kultúrnych a kreatívnych udalostí by bolo želateľné, keby miestne, regionálne a územné úrady mohli vytvoriť sieť, vďaka ktorej by si, by si vymieniali svoje osvedčené postupy a e, vytvárali pilotné projekty na nadnárodnej a cezhraničnej úrovni. Ďalej ja by som vám chcela teraz vám navrhnúť, aby ste mi zaslali vaše pripomienky k tomuto návrhu, aby sme mali konkrétne nápady a konkrétne pripomienky, ktoré by mohli vylepšiť túto správu. Merci, Marie-Thérèse. Ďakujem pekne, Marie-Thérèse. Chcela by som len pripomenúť, že na túto správu vplývajú mnohé veci, ktoré ktorými sa zaoberáme už 18 rokov. Ja som v roku 92 napísala prvú správu na tému situácia umelcov v Európe. Vtedy sme žiadali o, o to, o veci, ktoré boli v 96. zopakované v inej správe, ďalej v roku 99, potom pred rokom alebo dvomi rokmi to je zopakovala ďalšia kolegova, kolegyňa a nič sa nestalo. Ide o to, aby sme život umelcov a umelkyň v Európe uľahčili trochu, aby sme podporili ich mobilitu, aby sme podporili možnosti eh, daňového zaťaženia tak, že ak niekto zarobí niečo za 3 mesiace a ďalších 9 mesiacov nič nezarobí, tak na tie, za tie 3 mesiace nemusí byť tak daňovo zaťažený podľa tej konkrétnej sumy, ale že to bude rozdelené tiež sa dá vychádzať a poučiť sa z Francúzska, pretože tam majú umelci veľmi dobrý štatút a myslím, že to sú všetko otázky, ktoré v rámci tejto správy takže nie je to len téma priemyslu, ale aj téma tých, ktorí za, sa zaoberajú, pracujú, zarábajú peniaze v rámci toho. Dobre, ďakujem pekne. A teraz kolega Belet. Ivo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som teraz povedal niečo po holandsky. Ja som autorom stanoviska k správe pani Sanchez Schmidta za e, výbor pre priemysel. No a je dôležité, že aj vo výbore ITRE sa k tomu robí stanovisko. A to už len z toho dôvodu, pretože e, jasne, e, jasne treba povedať, že sa tu jedná o, o umelcov a kultúrne aktivity, ale súčasne e, sa jedná o hospodárske otázky. Takže nie je to len taká nejaká téma, ale je to vec, ktorá prispieva významne k európskemu hospodárstvu. Takže audiovizuálne, audiovizuálny priemysel veľmi veľkou mierou priemysl, eh, prispieva, eh, je to aj napríklad architektúra a tak ďalej, takže je to veľmi dôležitý sektor hospodárstva u nás vo výbore. Tu sa snažíme v našej správe zdôrazníme prístup k možnostiam financovania, hlavne pre malé a stredné podniky, pretože tie musia neustále zápasiť eh, s nedostatkom, eh, s nedostatkom peňazí. No a potrebujeme nájsť nové, eh, nové možnosti financovania, k tomu patria viaceré nástroje, ale potrebujeme aj nové, nové nástroje na to, aby sme pomohli malým a stredným podnikom. Vy ste hovorili o daňovom zaťažení a štatúte tak umelcov, ako aj samostatných produktov DPH. To je tiež téma, s ktorou sa už veľmi dlho stretávame. TPH online a offline. Tým sa treba ešte raz zaoberať. Možno to nepriniesie výsledky žiadané, ale treba to urobiť. Potrebujeme e, výhodnejšiu sazbu DPH e, pre online produkciu. No a tým sa už dostávame k digitálnej agende komisie. A to je tiež vec, ktorá je aktuálna a je dôležité aby sme našli regulačný rámec pre internetovú sféru. Tento sektor už z definície je, má tak cezhraničný charakter, že potrebujeme nájsť príslušný systém regulácie bez ohľadu na to, s kým už sa zhovárame zo sektora. Všetci hovoria, že potrebujú ochranu online internetových produktov. A ešte posledná pripomienka, kde mi tu tie nejaké mosty medzi vzdelávacím systémom, školstvom a priemyslom. Hlavne nejakým tvorivým, kreatívnym sektorom, ale my hovoríme o priemysle, pretože aj tradičné priemyselné odvetvia, sa zaoberajú klimatickými zmenami. Automobilový priemysel napríklad, alebo ťažký priemysel, tie tiež potrebujú hľadať tvorivé riešenia a potrebujeme nájsť nejaké spojenie medzi kreatívnym priemyslom a klasickými priemyselnými odvetviami. Myslím, že treba tu hľadať impulzy a poskytovať pomoc, tak aby horizontálne boli nadvezované kontakty medzi tvorivým kreatívnym sektorom a tými tradičnými priemyselnými odvetviami. Myslím, že to je úplne jasné a mimoriadne dôležité aj pre obnovenie v tradičných priemyselných odvetviach potrebujeme malé stredné podniky, no a čo sa týka mobility, a tam už bolo povedané všetko, netreba nič dodávať. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, pán veci, myslím, že spravodajkyňa nám to tu veľmi dobre načetla, no a je dôležité, aby sme sa sústredili No a my, čo sa týka reálnej politiky a reálneho hospodárstva, tak tento priemysel je veľmi dôležitý. Tak ako povedal môj kolega Ivo tvorí dôležité percento HDP, je v ňom zamestnaných 5 miliónov ľudí. No a keď Mari teraz skončil, bol som veľmi spokojný, ale vy ste povedali niekoľko vecí, že sa toto tému zaoberáte už 18 rokov. A preto treba niečo urobiť, stanoviť si ciele a treba povedať, čo chceme, aby sa dosiahlo, pretože kritiku často vyslovujú politici, ale nič nerobia. Takže myslím, že nadišiel čas e, konať. No a hlavne čo sa týka problémov s online internetovou produkciou a právami duševného vlastníctva, tak to je dôležitá otázka pre mnohých autorov a rovnako sa treba, treba hľadať výmenu najlepších postupov napríklad v mojej krajine, je daňová výnimka Takže mohli by sme sa zaoberať niektorými z týchto aspektov v EÚ a mohli by sme si stanoviť isté ciele, e, ktorým by sme implementovali niektoré z úžasných myšlienok Marie Teres, ale hlavne čo sa týka vašej pripomienky že už sa tým zaoberáme 18 rokov, ale niektoré z týchto vecí sme ešte nevyriešili. Takže je na čase konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poukázať na to, my by sme už urobili niečo, ak by sme niečo, niečo urobili. My sa snažíme, aby tí, ktorí niečo robiť musia, aby a niečo urobili tá exekutíva. No a to je ten problém My môžeme len dávať impulzy a preto ja to samozrejme postupím ďalej na komisiu. A teraz e, pani Kamajeva, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Sanchez Smith. Myslím, že správa sa týka mnohých aspektov, ktoré v oblasti kultúry a tvorivej ekonomiky zohrávajú dôležitú úlohu. Ja som bola trošku sklamaná, keď som si prečítala zelenú knihu komisie, pretože mám dojem, že kultúra a tvorivé, uh, tvorivý priemysel sa vníma ako nejaký dodávateľ myšlienok pre uh, informačné technológie. No a preto ten uh, vzťah je trochu nefunkčný, aj čo sa týka zdôraznenia toho, že v oblasti kultúry a vzdelovanie tie, osoby, ktoré boli takto vzdelané, sú eh, činné v iných eh, oblastiach. No a osobitosť kultúrnych, eh, kultúrnych statkov a ich dôležitosť sa tu spomína, ale v zelenej knihe nie je náležite, nie sú náležite zohľadnené. Hlavne si myslím, že to by mohlo byť v správe ešte raz zdôraznené, keď som si pozrela diskusii u nás v Nemecku, treba vždy dohliadať na to, že kultúra a kreatívna, kreatívna ekonomika a ich podpora nemôže viesť k tomu, aby súčasne podpora tej klasickej kultúry ako múzea, divadlo a tak ďalej, aby to nešlo proti sebe. Ale to sú dve oblasti, ktoré treba vnímať oddelenie, no a podpora kultúry nemôže trpieť tým, že povieme, že treba urobiť niečo v oblasti kultúry a tvorivej hospodárstva. To je e, vec, ktorú zohľadňujeme aj v rámci našich rokovaní, a totiž, že tieto oblasti nemôžu ísť proti sebe, ale majú vlastnú hodnotu a tak potrebujú vlastnú podporu. No a za dôležité považujem ten bod, o čom ste hovorili aj vy, pani Sanchez Schmidt, z bodu 5 a to je otázka financovania, respektíve vzdelávania umelcov v hospodárskej oblasti. Tá tvorivosť, tvoriví sú, a vieme, ako to funguje, ale problém je, že keď sú eh, podnikateľské činy, majú veľké problémy, pretože nevedia, ako viesť malý alebo stredný podnik, ako viesť riadne účtovníctvo a teda. No myslím, že práve tu je potrebný, potrebná podpora pre malé a stredné podniky. A myslím, že je tu viacero možností spolupráce s mnohými inštitúciami, e, s priemyselnou a obchodnou komorou alebo komorami, ktoré sú vo všetkých členských štátoch. A, a treba ich podporiť v tých oblastiach, v ktorých nie sú až takí dobrí, e, čo sa ani na univerzitách neučia. A treba, teda treba im dať možnosť viesť nejaký malý stredný podnik a rovnaká vec platí aj pre financovanie a prístup k pôžičkám. Vieme, že práve v tejto oblasti banky neposkytujú veľmi rady, rady úvery malým a stredným podnikom v tejto tvorivej oblasti a preto sa treba zamýšľať nad tým, keď budeme vypracovávať pod, programy podpory, nezamýšľať sa nad, nad programy ako médiá, ale Treba si tiež klásť otázku, ako by sa to dalo zapracovať do našich štruktúrálnych programov, aby vznikli možnosti podporovať tvoriv, tvorivú sféru a nie len z našich kultúrnych programov, pretože štruktúrálnych programov je veľa peňazí a myslím, že pre každú obec každý región je, to bude eh, dôležité pre vlastný rozvoj. A preto je dôležité hovoriť o začlenení do štruktúrálnych podporných prostriedkov. No a ďalší dôležitý bod je otázka sociálneho zabezpečenia umelky. Nehovoríme len o hospodárskom faktori, no, ale o reálnych ľuďoch. A vieme, že práve umelci eh, sa často ocitajú v sociálne veľmi náročných otázkach nemajú zabezpečenie eh, v vyššom veku, otázka daní, o tom sme už hovorili, no a myslím, že aj tu nesieme zodpovednosť za to, aby práve otázka sociálneho zabezpečenia systémov sociálneho zabezpečenia umelcov, eh, tak na národnej ako aj európskej úrovni sa dostala do centra pozornosti. A my potrebujeme opatrenia na to, aby sme zabezpečili riadne zabezpečenie umelcov, ktorí sa nachádzajú vo veľmi ťažkých situáciách životných. No a to je pár aspektov, ktoré myslím, že by sme mohli ešte trochu lepšie zdôrazniť v rámci správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani McClarkin, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Sanchez-Smith za jej prácu. Kreatívne odvetvia, kreatívna sféra je dôležitá pre európske hospodárstvo a treba zajistiť, že budeme do nej riadne investovať. Musíme využiť celý ten potenciál a vzdelávať ľudí, ktorí pracujú v tejto sfére, tak, aby mohli oni využívať všetky príležitosti, ktoré majú k dispozícii, hlavne čo sa týka internetu, informačných technológií, ale aj vyriešiť treba problémy, ktoré z toho vznikajú hlavne čo sa týka nelegálneho sťahovania z internetu a falšovania. A No a to je investícia do kreatívnej sféry a do kultúry, ktorú potrebujeme zaistiť. A to je jeden špecifický problém, ktorý podľa mňa by mal byť zúraznený tak, teraz teda aj treba zaistiť, aby ľudia boli obmenovaní za svoju prácu a aby sme udržali kvalitu, ktorú v Európe dosahujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Páva Temo. Ďakujem. Chcel by som pripomenúť umelcov nekreatívnych, ale performatívnych. E, je tu veľký problém e, týchto e, profesí, už ste to povedali, pani predsednička, môžu pracovať 3 mesiace a potom 9 e, mesiacov e, nepracujú. V Taliansku ma stále kontaktujú e, títo umelci, hudobníci, herci a podobne, ktorí spomínajú tieto dlhé intervaly, kedy nepracujú a nie sú teda pokrytí zabezpečením a podobne. Takže chcel som sa spýtať, či by komisia sa nechcela zasadiť e, e, za vypracovanie nejakej mapy e, najlepších postupov v Európe v tejto oblasti a možno nejako vlastne sa zaoberať touto témou, ktorá je veľmi dôležitá. Dank. Ďakujem pekne. No, o tom hovorila aj pani Sanchez Schmidt. Pán Boris. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcel poďakovať pani Sánchez Schmidt za túto správu, pretože táto správa reaguje veľmi dobre na tie otázky a na tie požiadavky eh, mnohých ľudí, ktorí pracujú práve v kultúrnej oblasti a ktorí sa už viackrát eh, negatívne vyjadrili následne po oznámení stratégií Európa 2020 k nej, pretože hovorili, že tie kultúrne aspekty tam boli úplne bokom odsunuté. Tiež povedali, že neboli zohľadnené úlohy eh, kreatívneho kultúrneho priemyslu v rámci tejto stratégie, takže dúfam, že táto správa a takisto aj následná diskusia, výmena názorov umožnia práve odstraniť tieto nedostatky a tak nejak doplniť eh, stratégiu 2020. Takisto tu sú ďalšie dôležité body. Najprv ide o ten ekonomický charakter tohto priemyslu, ale takisto aj o aspekt, eh, ktorý predstavuje výchova a vzdelávanie prostredníctvom kultúry. A je to práve toto vzdelávanie, ktoré môže byť veľmi dôležité eh, do budúcnosti, pretože umelci sa môžu práve venovať tomuto aspektu vzdelávania. Povedali sme, že občania by sa mali zmeniť, pretaviť do spotrebiteľov, čiže niekoho, kto bude spotrebovávať e, túto e, oblasť, tieto produkty, kultúry. A toto by mohlo umožniť práve pokročiť vpred. Budeme mať e, veľmi dôležitú správu k dispozícii ohľadom jednotného trhu táto správa bude môcť mobilizovať eh, mnoho výborov a v tomto kontexte úloha kultúrneho a kreatívneho priemyslu je naozaj zásadná, hlavne pokiaľ ide o eh, zmenu eh, kultúrneho obsahu alebo eh, kultúrnych produktov v Európe. Sú tu ďalšie otázky, ktoré eh, si tu môžeme nájsť a takisto sa musíme venovať aj otázke zabezpečenia finančných zdrojov pre umelec ku produkciu. Európske fondy tiež napomáhajú kultúrnemu priemyslu, pokiaľ ide o regionálny rozmer. Ja som sa venoval týmto otázkam a je veľmi dôležité vedieť, že v súčasnosti väčšina uh, Eh, kultúrneho priemyslu eh, čelí konkurencii iných podnikov, ktoré môžeme označiť za bežné podniky. V súčasnosti kultúrny sektor potrebuje dodatočnú finančnú pomoc prostredníctvom vytvorenia nových nástrojov. V súčasnosti je oveľa jednoduchšie investovať treba do nových technológií ako do eh, kultúrneho E, sektoru, takže je potrebné zabezpečiť špecifické programy pre oblasť kultúry, aby sme nám mohli napomôcť podnikom, ktorí pracujú práve v oblasti kultúry. Takže potrebné vytvoriť špecifickú oblasť v rámci koheznej politiky a bolo by som rád, keby Európska komisia sa nad tým zamyslela, aby e, sa tieto podniky nemuseli, e, aby tieto podniky nemuseli čeliť konkurencii práve tých ostatných tzv. bežných podnikov. Jedno musíme povedať, eh, je možné požiadať eh, o názor aj IMKO, ale IMKO je práve na zozname, nie je práve na zozname tých, ktorí sa vyjadrujú na túto tému. Takže neviem, či to vidia rovnako ako my. Možno by sme sa mali teraz silnejšie zasadzovať v tejto oblasti. teraz pani Rana. V prvom rade eh, ďakujem za naozaj e, konzistentnú, e, hutnú správu, ktorá sa dá rýchlo prečítať a hovorí všetko to, čo je dôležité. Um, zdá sa mi, že teda u nás doma celá táto oblasť kreatívneho priemyslu Ehm, že sa aj dostáva čoraz väčšia pozornosť, čoraz viac ľudí e, vníma, že toto môže sa stať novou oblasťou hospodárstva, ktorá e, zo sebou prinesie ehm, e, možnosť vlastne ehm, práce, možno z časti najprv iba e, čiast, na čiastočný e, úvezok a neskôr e, na plný. Ale s Bazilejom 3 sa nám nedopracuje dopracovať k dostatočnej miere financovania. Nebude možné vlastne vytvoriť tie vhodné predpoklady ktoré tu potrebujeme. Takže politické pozadie je tu dôležité je dôležité vytvoriť pre tieto oblasti ehm, výnimky ehm, v Bazilei 3 a dôležité je vzdelávanie mládeže v tejto oblasti. V Rakúsku existujú nové inštitúcie, odborné vysoké školy, ktoré sa zaoberajú kreatívnym priemyslom a kladú dôraz nielen v umeleckej e, oblasti, ale aj na vzdelávanie e, v hospodárskej oblasti. U nás sa teraz sústredíme na automobilový priemysel, samozrejme v prv prvom rade, ale aj to je kreatívna oblasť. A ja si myslím, že musíme ísť ďalej e, v tejto sfére, aby na jednej strane e, sme podporili to, čo je kreatívne, ale nezabudali aj na tú hospodárskú e, stránku. A potom bude ťažké nájsť teda finan- nástroje financovania, pokiaľ možno aj pre malé a najmenšie podniky, aby bolo možné, aby títo ľudia na seba asi mohli naozaj zarobiť svojou činnosťou kultúrna kreativita, e, tu by sme nemali spájať iba s tými, ktorí napríklad vytvárajú keramické váze a, vázy a podobne, ale malo by nám ísť naozaj aj o aj umelcov, ako sú hudobníci a herci a podobne a stretávajú sa pravidelne s um, problémami um, dôchodkového zabezpečenia, uh, sociálneho zabezpečenia a podobne. Takže je tu dôležité dať si uh, takéto, ustanoviť si tu takéto prioritné e, oblasti, čo by nám pomohlo aj na to, aby vlastne náš hlas e, bol e, lepšie počuteľný. Ďakujem. Pán Štojenov. Dria, vy gospožu predsedateľ. Pán Stojanov, ďakujem pekne. V prvom rade Ďakujem za slovo, pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyni, gratulujem jej k jej veľmi zaujímavej správe. Pre mňa je to veľmi e, európska e, tematika, ktorá je pre Európu veľmi dôležitá, pretože tu hovoríme o kultúrnom e, vývoji, o kultúrnych hodnotách Európy. Chcel by som spomenúť dve myšlienky v súvislosti s hospodárstvom. a kultúrnym e, priemyslom. V posledných 20 rokoch som e, implementoval veľa projektov e, v rámci teda kreatívneho priemyslu. A stretol som sa s dvoma zásadnými ťažkosťami pri tom, Prvá sa týka oblasti zdaňovania. Pán Ivo Belet e, túto tému tiež spomenul. Samozrejme, tu hovoríme predovšetkým o DPH, ktorá v Európe predstavuje približne 20 a teda odoberá e, približne 15 z celkovej e, sumy e, na financovanie konkrétneho projektu. Mohli by sme navrhnúť určité daňové výhody, možno obmedzené daňové výhody Inak dane ako dane z príjmov, potom by tieto dane neboli až e, tak, e, e, nemali až taký negatívny dopad pre priemysel. A potom ďalší okruh sa týka hľadania finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektov. Ak takéto projekty e, e, žiadajú e, o financovanie banky a musia konkurovať e, iným e, komerčným e, projektom, nachádzajú sa po veľmi znevýhodnenej pozícii je tu veľká konkurencia, pretože e, tieto e, ostatné e, projekty majú veľmi rýchlu návratnosť investícií. Nie je tomu tak v prípade investícií v kultúrnej oblasti. Takže v tejto súvislosti by som navrhol, aby sme vypracovali návrh, vytvoriť Európsky fond a národné fondy ktoré by e, umožnili e, financovanie takýchto projektov a zabezpečili by Eh, bez eh, eh, úrokové úvery alebo úvery s veľmi nízkymi úrokmi, čo by zjednodušilo realizáciu projektov. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Dank, auch von meiner Seite vielen Dank an Frau Sanchez Schmidt. Pani Trüppel, ďakujem pekne, ďakujem aj pani spravodajkyni za jej prácu na tejto správe. Myslím si, že je dobré zaoberať sa e, vlastne definíciou e, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V Európe e, máme v rôznych členských štátoch subvencovanú kultúru, klasické kultúrne ustanovizne, ktoré sú financované zo strany štátu a na druhej strane máme skutočne priemyselnú oblasť kultúry. V časti, je to, v časti môžu byť premiešané tieto oblasti napríklad e, v prípade predávania cd -čiek. Takže treba e, rozlišovať medzi kultúrnymi ustanovizňami, ktoré sú subvencované štátom a kultúrnym priemyslom. E, tu už samotný pojem hovorí o tom, že ide o ponuku, ktorá sa, ktorá, ktorá sa vlastne ponúka na trhu. Móda, hudba, tam je to trošku komplikovanejšie, ale napríklad architekti a podobne. Takže nemal by tu byť e, vlastne nátlak e, kultúru e, presúvať do oblasti kultúrneho priemyslu a odôvodňovať tým nepotrebnosť financovania zo strany štátu. Takže je tu také prepojenie, treba mať presne na mysli, čo, čo spomíname keď hovoríme o kultúrnom a kreatívnom priemysle, že nemyslíme pritom na e, tú klasickú oblasť kultúry, ktorá je financovaná strany štátu z nemeckej e, e, sféry. Máme tie skúsenosti, že v kultúrnom priemysle je zamestnaných viac ľudí v Nemecku než v automobilovom priemysle. Tí, ktorí pracovali v kreatívnom priemysle, to vedeli, ale tí ostatní, aj hospodársky politici o tom nevedeli a to bol politický problém. Keď teraz diskutujeme o politickom eh, prístupe eh, pre eh, tento sektor, ide v prvom rade o to, aby tento potenciál sme vnímali. Takže nejde tu o klasickú kultúrnu politiku, ale naozaj o politiku pre kultúrny a kreatívny priemysel. Takže moje požiadavky sú, že ak je správne, že hovoríme o tejto časti, o, o priemysle, tak malo by to byť súčasťou našej hospodárskej politiky. E, ide tu o aspekt modernizácie hospodárskej politiky, ani nie tak e, kultúrnej politiky. A tým e, vlastne už sme tu pri tej diskusii o agende 2020, čo je inteligentný rast, ak teda z neho výjmeme kultúrne kreatívny priemysel, Nemám nič proti tomu, aby sme žiadali o navýšenie prostriedkov v oblasti kultúry na európskej úrovni. Aj to, to budeme robiť, aj keď možno nebudeme mať úspech. Ale to, e, o čom tu teraz diskutujeme, malo byť e, súčasťou európskej hospodárskej politiky a agendy e, po roku 2020. Na tom by sme mali bazírovať a viac to zdôrazňovať. Okrem Bazileju 3 pre malé kultúrne prie, priemyselné projekty, teda projekty kultúrneho priemyslu, e, je situácia zložitá, takže e, vzniká tu problém mikrofinancovania a opäť sme pri téme agendy 2020 a toho, že musíme presnejšie definovať naše e, nástroje, pokiaľ ide aj o uľahčovanie prístupu na trh pre nové produkty. Ja si myslím, že celá e, téma e, duševného vlastníctva, ochrany duševného vlastníctva je veľmi dôležitá v tejto oblasti, pretože ak nové projekty nie sú chránené, tak e, nemôžu mať ekonomický úspech. Pritom môžeme odkázať na iné dokumenty, ktoré sme už vypracovali v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem a napokon pani Hannibal. Ďakujem pekne. Mám pár pripomienok eh, z pani Kosta, ktorá sa dnes necíti dobre, nemohla sa zúčastniť tohto zasadnutia, takže mi eh, odovzdala svoj príspevok. Prvý bod, ktorý chcela povedať, eh, sa týka presne toho, čo povedala pani Trupel. Kultúrny a kreatívny priemysel je e, veľmi dôležitý, pokiaľ ide o rozvoj e, inovácie a e, hospodárstva. Chcela som k tomu doplniť, že v Nemecku možno je viac ľudí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle než v automobilovom. V Londýne uh, ich pracuje toľko, koľko vo finančných službách. Takže naozaj uh, by sme sa mali venovať uh, tejto téme. Je, je to naozaj uh, veľmi zaujímavá štatistika, málo kto o nej vie. Takže je to taký, e, taký, taká skrytá oblasť e, hospodárstva. A sú tu potom dodatočné kategórie, ktoré by sa mali e, doplniť. Móda, módny priemysel a turizmus, kultúrny turizmus. E, toto hovorí pani Kosta. Spomína, že e, tieto e, typy priemyslu sú spojené s podnikavosťou a inovatívnosťou, ktoré sú veľmi dôležité pre hospodárstvo EÚ. Kreativita a mobilita sú veľmi dôležité pre umelcov a kultúrnych pracovníkov, ktoré im môžu pomôcť nájsť nové polia uplatnenia, novú prácu. E, ide tu aj o neziskové e, organizácie, e, sú potrebné rozpočtové prostriedky, aj príslušné programy, ktoré by fungovali možno v rámci mediálneho programu. Ďakujem. A teraz pani Alison Kapp by dostala slovo za Európsku komisiu. Je tu medzi nami? Áno, dobre. Ďakujem. Prajem príjemné popoludnie. Komisia e, víta túto správu. Moje hlavné posolstvo dnes popoludní by bolo, e, že chcem zdôrazniť e, konvergenciu medzi tým feedbackom, ktorý sme dostali na našu zelenú, na, našej zelenej knihe a tým, čo pani Sanchez Schmidt píše vo svojej správe. Chcel by som pripomenúť, že sme sa stretli v decembri na poslednom zasadnutí tohto výboru. 350 odpovedí na zelenú knihu sme vtedy zaznamenali z e, mnohých krajín, z rôznych sektorov, e, rôznych úrovní riadenia, národná, e, lokálna, regionálna. Takisto je zaujímavé povedať, že polovica respondentov bola, boli asociácie fungujúce na národnej alebo regionálnej úrovni Takže echo, e, e, s dobrým echom sa stretli naše konzultácie v členských štátoch. Dnes by som sa spomenúť len niektoré e, tie najdôležitejšie body, kde sa stretávajú naša, naše práce. Dôležité posolstvo, ktoré vyplýva z konzultácií, je dôležitosť regionálnej dimenzie. Mnohí spomenuli dôležitosť regionálnych a miestných orgánov, a ich úlohu v oblasti vytvárania sietí, e, klastrov a e, vlastne pozitívnych e, dopadov na sféry priemyslu prepojené s tým, ktorý sa podporuje. A takisto ide aj o otázku podporovania zručnosti a vzdelávania, ponuka vzdelávania, či už ide o neformálne alebo formálne by sa mala e, posilniť tak, aby e, sa posilňovali nielen kreatívne zručnosti, ale aj e, hospodárske zručnosti, ktoré sú čoraz dôležitejšie. Financovanie, toto je otázka, ktorá sa často spomína. Dobré príklady sa tu tiež spomínajú v oblasti napríklad mikrofinancovania a podobne. Toto je problém Ehm, práve v oblasti malých a stredných podnikov a e, mikropodnikov. E, tie majú často veľké ťažkosti e, získať financovanie, pretože to, čo ponúkajú, čo, čo vytvárajú, je naozaj nehmatateľné. Ide naozaj o kreativitu a potom e, ďalší dôležitý bod, ktorý vyšiel z konzultácií, je téma ochrany e, duševného vlastníctva, obzvlášť digitálnej oblasti. Mnohí to spomínajú ako naozaj naliehavú oblasť, kde treba konať a spomínajú určité e, návrhy, čo by sa dalo v tomto kontexte podporiť, podporiť nejaké nové prístupy. Ako som povedala v decembri, ukončujeme prácu na analýze tejto spätnej väzby, ktorú sme dostali. E, e, pretaví sa do e, pracovného dokumentu nášho personálu. Myslím si, že bude ukončený čo skoro, o pár týždňov. A potom sa predpokladá s tým, že komisia tento rok vypracuje oznámenie s určitými strategickými návrhmi a ešte by som chcela povedať, pokiaľ ide o Európu 2020, eh, ministri eh, eh, ministri kultúry pred pár mesiacmi sa o toto zasadzovali. Ide o plné uznanie kultúrneho kreatívneho priemyslu v rámci eh, Európy 2020. Eh, sú tu určité pozitívne eh, body, keď sa pozrieme na tie vlekové iniciatívy Európy 2020. Digitálna agenda uznáva, že je potrebné podporovať priemysel, ktorý vytvára obsah Takže nielen technické štandardy, ale aj obsah a potom inovácie. Európa e, uznáva dôležitosť e, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v oblasti e, rozvoja inovácií, nielen teda, nie o technické inovácie, ale aj o sociálne spoločenské inovácie. Toto tiež spomenuli viacerí poslanci dnes popoludní a odráža sa to aj v poslednom oznámení o inteligentnom raste kde sa spomína nový e, koncept inteligentnej e, špecializácie. E, je to veľmi slubný aspekt, pretože veľmi často tu ide o jedinečné teda Eh, otázky eh, a možnosti eh, rozvoja aj teda v oblasti stratégií regionálneho a lokálneho rozvoja. Takže vidíme, že určité dvere sa tu otvárajú, je tu dynamika za posledné mesiace, ktorá vznikla a teda naše generálne rediteľstvo pre kultúru sa týmto zaoberá a myslíme si, že táto správa prispieje k ďalšej podpore tejto tematiky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte spravodajkyňa na záver. Áno, ďakujem pekne veľmi stručne. Vypočula som si všetky pripomienky. Myslím, že, nemôž, že musíme byť presvedčení aj o potrebe kultúrneho eh, komunikatívneho priemyslu. Myslím si, že máme všetci spoločné obavy Domnívame si, že je veľmi dôležité, aby sme ozrejmili a vypichli, aké dôležité aspekty predstavuje tento kultúrny a kreatívny priemysel, takisto aké potrebné finančné zdroje je potrebné pre zabezpečiť. Ďalej e, uvedomujeme si potrebu v e, e, diverzity tohto priemyslu, takisto problémy týkajúce sa daňových záležitostí. Toto je veľmi citlivá téma na európskej úrovni, pokiaľ ide o kultúrny a kreatívny priemysel, takže určite je možné, že nás čakajú ťažkosti ďalej. Musíme zabezpečiť to, aby tento priemysel bol naozaj považovaný za ozajstný priemysel, ozajstný priemyselný sektor. A veľmi e, bedlivo som si vypočula Doris, pretože bola trošku, je pravda, že bola troška pesimistická, viem, že hovoríme o tom už 18 rokov, ale ešte stále nemáme všetky riešenia v dispozícii. Veľmi dobre som si vypočula využitie štruktúrálneho európskych fondov. Myslím, že sme požiadali výbor regi, aby nám predložil svoje stanovisko. Myslím, že do dnešného dňa ešte nič neprišlo. A domnievam sa, že v skutočnosti, pokiaľ ide o verejné zdroje a európske zdroje, je potrebné sa snažiť využiť tieto štrukturálne fondy, ktoré na miestnej a regionálnej úrovni môžu napomôcť kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu a tiež som si poznamenala zmienku o prioritách eh, stratégie Európa 2020. Určite sa budem snažiť eh, to eh, spomenúť a rečnička si vypla mikrofón. Takže určite sa budem snažiť to spomenúť vo svojej správe a určite je zaujímavé vykonať tento, toto prepojenie medzi priemyslom a takisto aj kultúrnymi alebo inteligentnými eh, technikami, ktoré sú spomenuté v rámci stratégie Európa 2020 a takisto aj dôležitosť autorských práv. Už existuje správa, eh, ku ktorej sa budem snažiť priblížiť a budem sa snažiť spomenúť niekoľko návrhov, niekoľko pripomenok, ktoré by sa mohli týkať aj tejto našej témy. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Hm. Ďakujem veľmi pekne. Máme správu Marie Teres. Môžeme si ho pozorne prečítať. No a pozmeňujúce návrhy, e, ktoré by sme chceli predložiť, môžeme predložiť do 7. februára. No a do 7. februára 12.00. 16. marca sa bude hlasovať. Prosím, nezabúdajte na to. Dobre, ďakujem pekne, Mari Teres. A ďakujem aj komisii. No a teraz prejdeme k bodu 6 nášho programu, a totiž je udelenie absolutória za rok 2009, rozpočet, všeobecný rozpočet EÚ. Kolega Gard sa tým zaoberal, väčšinou je to technická otázka, ale niekedy sa dá zistiť, či skutočne správne vynakladajú naše prostriedky, tak ako to bolo určené v rozpočte. Takže kolega Lökigard, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. No dobre. Na úvod by som všetkým stále pripomenul. Možno oni si pamätajú, čo, alebo pripomenú, čo je to vlastne udelenie absolutória. Je to rozhodnutie, ktorým Európsky parlament na základe odporúčaní Rady a prehlásení správ Dvora auditorov uzatvára životný cyklus rozpočtového konania. No a ak sa pozrieme na celý postup, tak parlament samozrejme buď udelí absolutórium, alebo navrhne jeho odloženie alebo posunutie. Ak si prečítame výročnú správu Dvora auditorov, myslím, že sa dá povedať, že využívanie prostriedkov v rámci koheznej politiky je, regionálny fond je takým problematickým, no ale e, keďže sa odstránila chybovosť alebo miera e, chýb, tak, e, tak dvor auditorov našiel ďalšieho obetného baranka. No a my, keď sa na to sústredíme, tak možno práve oblasť vzdelávania kultúry je tým obytným baránkom. No a to je úloha, ktorú pred sebou tento rok máme. No a chybovosť pre zálové platby, ktoré stvoria 87% všetkých platieb, nevykazujú žiadne chyby. No a a vykazujú 2% alebo teda tesne presahujú 2%, ale keďže správa bola bola testom alebo pre, otestovala rizikovejšie platby vyučtovanie, a tak cieľom kritiky alebo stali sa cieľom kritiky spravodajcov. No a, a ja som sa porozprával s z e, so spravodajcom. Mám hovoriť, že možno to trochu prehnali. Ja vysvetlím, o čo ide. Tých 24%, ako som povedal, to sa týka len účtovných závierok, no ale keď sa pozrieme na celkové číslo, tak e, je to len približne 2%. Takže podľa môjho názoru netreba vyvolávať paniku. No a čo sa týka nášho výboru. Myslím, že e, chceme na, ukázať ďalším výboru, výborom a rade, že peniaze, ktoré sa investujú do vzdelávania, sú dobre investované, pretože inak sa nám nepodarí udržať náš rozpočet alebo navýsiť, navýšiť rozpočet na vzdelávanie na budúci rok. A myslím, že o to e, máme všetci záujem, aby sme ho navýšili. Alebo minimálne väčšina z nás. Takže ja aby vše, ne, ja chcem predísť tomu, aby všeobecné stanovisko Európskeho parlamentu eh, bolo rovnaké ako také pochybovačné stanovisko spravodajcov. No a preto v návrhu môjho stanoviska chcem nastoliť takú rovnováhu a vidím, že medzi uznaním, že na jednej strane to musíme uznať, no a na druhej strane by komisia samozrejme mala niečo spraviť na to, aby chybovosť udržal pod úrovňou 2%. A to je vždy dobrým cieľom. No a návrh tiež zúrazňuje, že viacero transakcií v tejto oblasti sa implementuje národnými agentúrami. No a to je dôležité povedať, pretože tie upozorňujú na komisiu ako nejakého zloducha, ale v členských štátoch, no a agentúry v rámci členských štátov plnia túto úlohu Takže to si treba tiež uvedomiť. A preto vítame snahy komisie pri pomoci národným agentúram zlepšovať účtovné systémy. Ja tiež uznávam, že využívanie elektronických nástrojov na aplikáciu zlepšuje účinnosť. No a na záver návrh zdôrazňuje potrebu odstrániť omeškané platby v záujme eh, poberateľov platieb. No a, a taká je situácia. No a nejaký, aký je časový harmonogram. Ja myslím, že dátum na prekladanie pozmeňujúceho návrhu je 1. február, no a na výbore sa bude hlasovať 3. marca. Takže samozrejme tešíme sa na vaše pozmeňujúce návrhy a ja zvážim, či je dôležité usporiadať sa zasadnutie tieňových spravodajcov. Ak áno, tak eh, samozrejme to zvážim, prosím, oznámte mi to a môžeme sa o tom pozovárať. Samozrejme, by som si rád vypočul eh, vaše názory, ale ako som už povedal, a som sa pozováral so spravodajcom a myslím, že sa nám podarilo dohodnúť na tom, že to netreba preháňať. Takže myslím, to bude záver. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lokegard. Ja, mňa by zaujímalo, či ste sa pozreli e, presnejšie na to, v akých oblastiach je, sú tie 2%, kde pri tých malých prostriedkoch e, máme nejakú chybovosť. No a pri tých e, malých sumách sa pýtam, kde sa tu objavujú tie chyby. Možno na pracovnom stole komisie, alebo kde? No, to je skutočne do, dobrá otázka. Samozrejme veľmi technická. Ja som sa snažil položiť ju, aj keď som hovoril so spravodajcom, no a on mi slúbil, že ma o tom ešte poinformuje, pretože samozrejme toto je relevantná otázka, no a ja dúfam, že sa o tom pozovárame ešte tak, aby sme to dokázali presnejšie vysvetliť Helga Truppel, Ďakujem pekne, Morten. Takže dúfam, že čoskoro nám poskytnete nejaké ďalšie informácie o tých 2%. Ja som viac menej, viac menej spokojná s tým návrhom. Jedine k bodu 5, kde sa hovorí, že ho odporúča, ja myslím, že by tam malo byť napísané, vyzýva, aby komisia trošku sa poponáhľala tak to možno vyjadri trochu silnejšie, inak nemám žiadne pripomienky. No už dobre. A teraz má slovo komisia, pán Bernard Nauc. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi na úvod povedať, že súhlasím eh, s tým, čo povedal spravodajca pán Lokekart, že nie je žiadny dôvod na paniku. Boli tu isté, bolo tu isté nepochopenie Hm, je možno kvôli nešťastnému zneniu správy. Ja vám však môžem povedať, že pred dvoma týždňami komisárka Vasiliu sa zúčastnila vypočutia v, vo výbore pre rozpočtové konanie a myslím, že sa aj podarilo výboru túto, tento problém vysvetliť. Má dokonca tak, že z toho, čo sme počuli, tak spravodajca teraz myslím, že nás chce označiť za pozitívny príklad tom, čo sme dosiahli, že sme už eh, podpísali prehlásenie alebo nejaké záruky no o tom, že máme dobrý systém poskytovania informácií národným orgánom. Takže myslím, že ste to nedorozumenie sa tu uskročilo, ale som rád, že ste prispeli k objasneniu. No a teraz možno k tej konkrétnej otázke pani Pak že kde sa objavujú tie chyby, alebo tá miera chyb 2%. Um, no a pre, kvôli metodológii komisie jedna chyba, jedna veľká chyba v jednom projekte má, má vplyv na ostatné oblasti. No a mm, toto bol prípad e, aj týchto 2%. No a takto sa počíta miera chybovosti, a, takže našli 100% chybu niekde, pretože ten návrh bol predložený neskoro a prijatý, takže to znamená 100% chybu a to znamená už prakticky 1 percentuálny bod z tých 2, niečo percenta. Takže jeden projekt je zodpovedný za a, veľmi veľa. Takže všetky chyby, ktoré boli, ktoré boli odhalené, boli na úrovni národných agentúr, samozrejme nie na úrovni komisie. To však neznamená, že sa netreba snažiť a tieto chyby tiež odstraňovať. Ale to bolo jedno z ďalších nedorozumení, ktoré sa objavili v pôvodnej správe výboru pre rozpočtovú kontrolu. Táto kapitola bola príkladom zlyhaní komisie a všetky, a všetky chyby boli na stane národných agentúr. No a jedna posledná pripomienka. Samozrejme súhlasíme, že treba vyvíjať všetky snahy na odstránenie chýb, treba to neustále zdôrazňovať a to sa opakuje často aj na výbore, že potrebujeme dávať pozor na nákladu kontrolu nie len na nás, ale aj na tých, ktorí sú kontrolovaní. To treba zohľadňovať a myslím, že ten systém, ktorý funguje, už je pomerne komplikovaný, takže nemôžeme to preháňať. A to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ale ja mám aj napriek tomu ešte jednu otázku. Tá miera chybovosti, o ktorej sa tu hovorí, sprenevernili sa tu nejaké prostriedky, boli poskytnuté na niečo iné. Čo si mám pod tým predstaviť? Nie, je to nejaký, nie sú to podvody, sú to väčšinou administratívne problémy alebo problémy v rámci výberového konania. No a v prípade toho príkladu, o ktorom som hovoril, ehm, bol to obrovský projekt, ktorý bol jednoducho predložený príliš neskoro, alebo príliš starý. Z nich je... Toto je príklad, že ich tu bolo príliš veľa. To nie je podvod. Malo sa to odhaliť a nemali byť vyplatené tie prostriedky. To je um, tá chyba, ktorá sa tu objavila. No a pre študentov sa často stáva, že keď hovoríme o Erasme, ten sa tiež objavil niekoľko chýb. No stáva sa. A hovorí sa o konkrétnej dĺžke pobytu študenta, či 5 mesiacov, 6 mesiacov, a či sú dostatočné dôkazy a doklady toho pobytu. Niekedy osoba dostáva alebo dostane štipendium na 6 mesiacov a pritom dvor auditorov myslí, že doklady boli predložené len 5 mesiacom. Takéto chyby sa objavujú. Takže váš prvý príklad je veľmi zlý. My podporujeme celoživotné vzdelávanie a preto by sme nemali tých starých účastníkov alebo seniorov vylúčovať z projektov. Pán Lokegár na záver, dobre, ďakujem pekne, také zhrnutie. E, toto je tiež príklad, ktorý som počul aj ja. To sú len tie dva príklady, ktoré som počul aj ja. A to samozrejme kladie otázku, koľko prostriedkov a koľko snách musíme investovať do takýchto vecí. To je relevantná otázka. A možno budeme musieť si to tiež overiť v rámci našej správy. No dobré, termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že ich nebude tak veľa. Je 1. február a hlasovať budeme 3. marca. Ďakujem pekne, pán Lokegard, za vašu prácu a ďakujeme komisii za prehlásenie. A teraz sa dostávame téme Mládež v pohybe, rámec na zlepšenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Je tu druhá výmena názorov s kolegom Zverom, kolega, ktorý bol ministrom vzdelávania o svojej krajine v Slovensku. No a myslím, že dnes by ste nás mohli predstaviť návrh svojej správy. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova, vážená pani predsednička. Toto je už druhá výmena názorov. Prvá výmena sa tá prvá výmena názorov bola veľmi plodná a takisto bola veľmi kritická. Nie len, že sme si o, venovali kvety v úvodzovkách, ale takisto sme sa pýtali, že aká je funkcia tejto iniciatívy. Myslím si, že dôsledky tejto diskusie bola veľmi, boli veľmi pozitívne. Výbor regionov, hospodársky sociálny výbor tiež svojho času vypracovali stanovisko, ktoré bolo veľmi kvalitné tiež e, na túto tému. Toto je iniciatíva, ktorá je veľmi široká, ktorá sa týka všetkých nás, ktorá je takisto prepojená s iniciatívou Európa 2020, takisto je spojená s dvoma cieľmi. Poprvé zlepšiť vzdelávanie ako aj výchovu mladých, aby, mali, aby im bola zabezpečená veľa väčšia mobilita. A po druhé eh, je tu otázka prístupu na, na pracovný trh, ktorý by bol uľahčený. Ako vidíme, táto iniciatíva má tieto dve eh, veľké pozitíva. Jedna sa týka zamestnanosti, Dúfame, že výbor pre zamestnanosť takisto schváli správu v tejto oblasti. My sa budeme zameriavať hlavne na bod, ktorý sa týka vzdelávania a informovanosti. Je zrejme, že budeme tiež spolupracovať s kolegami z výboru pre zamestnanosť a možno sa naše práce budú prekrývať, ale v, v každom prípade my sa tejto téme musíme venovať. Aký bude teda dopad eh, tejto dôležitej iniciatívy? Pokiaľ ide o vzdelávanie, musíme vylepšiť eh, napríklad eh, prístup k tretiemu cyklu na vzdelávanie, takisto zatraktívniť vzdelávanie pre našich mladých a nie len pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, ale takisto aj o odbornú prípravu. Toto je tiež dôležitý e, sektor musíme sa snažiť pracovať na rôznych formách získavania vedomostí neformálnym spôsobom, čiže takisto v tejto oblasti môžeme popracovať. A pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, ja sa domnievam, že toto predstavuje jeden z najdôležitejších cieľov na ktorú by sa naša iniciatíva mala zamerať. Dúfame, že budúce 10 ročie budeme pokračovať v reforme vzdelávacieho systému a že naše univerzity sa zreformujú čo najrýchlejšie, aby sa stali univerzitami tretie generácie, tak ako veľmi radi to spomíname, ktoré by boli najotvorenejšie alebo teda otvorenejšie voči tak sociálnemu sektoru, ako aj voči podnikateľskému prostrediu. Tak by nielen aby investovali nielen do svojich vlastných potrieb, ale takisto, aby získavali aj skúsenosti, ktoré budú prichádzať zo spoločnosti. Ide hlavne o to, aby univerzity boli čo najlepšie prepojené s, so spoločnosťou vo všeobecnosti. Máme tu niektoré univerzity, tí eh, v západných krajinách a potom v ďalších krajinách, ktoré sa snažia na tomto pracovať. Takže my v Európe musíme prekonať tento eh, rozkol, ktorých eh, neexistuje už v USA alebo v Japonsku, je to veľmi dôležité. Musíme sa snažiť implementovať kodanský proces a znova ide o prepojenie, ako som už povedal, s ekonomikou EÚ. Čiže znova zatraktívniť vzdelávanie pre mladých, aby sa snažili vybrať si práve takýto spôsob vzdelávania uľahčiť prístup na pracovný trh, to sme už spomínali. Toto je niečo, čomu sa budeme tiež snažiť venovať. Teraz by som rád eh, spomenul niekoľko bodov, ktoré vzýšli eh, z tej prvej výmeny názorov. Naša predsednička Doris tak povedala, že táto iniciatíva nie je eh, konkurenciou voči iných voči iným projektom, voči iným iniciatívam. Naopak je to iniciatíva, ktorá podporuje ďalšie projekty. Takisto bolo spomenuté to, že zapracováva takisto aj odbornú prípravu, aby sme si uvedomili, že 40 vzdelávania a výchovy na vo vysokoškolskom sektore je práve e, tieto percentuálne zastúpenie, e, ktoré je súčasťou takisto aj projektu Európa 2020. Ide o veľmi špecifické e, kompetencie. Tieto sa získavajú nie len na pôde univerzít, ale takisto aj formou iných metód. Takže toto tiež treba zapracovať do našej diskusie. Taktiež e, som spomenul, že rating Univerzity je veľmi dobrá univer- e, metóda, ale možno by bolo oveľa lepšie, aby sme mali portál, kde študenti by mohli ho využiť, keď e, budú práve sa rozhodovať, na ktorej univerzite by chceli študovať. Pán Lockerhart spomenul o potrebu toho a že univerzity by mali byť lepšie prepojené s pracovným trhom a mali by byť prekonané tieto prekážky, ktoré zatiaľ existujú medzi týmito dvoma oddelenými svetmi. Hovorili sme o bolonskom procese, že tento ešte stále nevylepšil vzájomné uznávanie diplomov získaných v zahraničí a takisto bolo spomenuté tiež to, že rating eh, veľa nezaváži, keď človek eh, chce vstúpiť na pracovný trh. Ďalší kolega spomenul, že nie je, je potrebné zvážiť rozpočet na jednotlivé takéto programy, ktoré by mali byť však viacročné, ktoré by sa týkali práve vzdelávania mladých. Nemôžeme sa zamerať len na univerzity, ale tiež aj na iné fóra ktoré poskytujú vzdelávanie. Tiež bolo povedané to, že nestačí sa zameriavať len na týchto 40 vysokoškolské vzdelávania a tak ďalej. Takže ja momentálne sa snažím zhrnúť stručne to, čo bolo povedané až do tejto chvíle. Mobilita mladých to je iniciatíva, ktorá by mala pokryť veľmi široké spektrum, malo by zapracovať táto iniciatíva e, tak e, vzdelávanie vertikálnym spôsobom, ako aj prierezové e, záležitosti, ktoré sa týkajú vzdelávania. Znova chcem zopakovať to, že to nie je konkurencia e, voči iniciatívam a programom, ktoré už existujú, ale naopak akýsi impuls, ktorý by mal uľahčiť, ako aj naštartovať aktivity spomenutých projektov, ktoré už bežia. A tým istým spôsobom zdôrazňujeme e, dôležitosť toho, aby univerzita bola otvoreným fórom, ktoré by bolo prepojené s podnikateľským sektorom, ako aj so širokou verejnosťou. A to, aby tituly v zahraničí boli tiež uznávané. Je potrebné investovať viacej do programov vzdelávania, ktoré by umožnili potom ľahšie umiestnenie sa na pracovnom trhu pre mladých, nielen vo všeobecnosti, ale je potrebné v Európe oveľa viacej investovať aj do procesov vzdelávania. Pretože, ako veľmi dobre viete, my momentálne veľmi zaostávame oproti eh, podobným projektom, ktoré fungujú už dlhšie, či v Spojených amerických alebo v Japonsku. Ďalej je potrebné tiež sa opierať o kvalitné vzdelávanie. Ide o to, aby sme ukončili všetky tieto prekažky, ktoré zatiaľ existujú pre mobilitu. A preto potrebujeme viacej finančných zdrojov, potrebujeme štipendia, potrebujeme úvery, aby táto mobilita naozaj mohla sa stať realitou. Takisto aj jazykové schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre mladých nadobudnúť. Je potrebné eh, prepojiť všetky tieto aspekty s, s týmto programom Mobilita mladých a takisto aj zamyslieť sa na rôznymi inými eh, nástrojmi eh, spolufinancovania. Jedna z týchto variant bol už spomenutá na v správe komisie. Napríklad Európska centrálna banka by eventuálne mohla investovať, mohla by pomôcť. Európsky sociálny fond možno tiež vďaka protokolu, ktorý by mohol umožniť financovať tieto projekty, takže potrebné sa zamyslieť nad tým, aké sú opatrenia, ktoré máme k dispozícii, aké sú nástroje ktoré nám poskytujú tieto inštitúcie. A nakoniec táto iniciatíva by mala byť prepojená s procesom, ktorý sme už zažili v Európskom parlamentu. Schváľovali sme ehm, stratégiu Európa 2020 a teraz je veľmi dôležité, aby sme prijali rozhodnutie o tom, aká je rozpočtová štruktúra toho, čo budeme mať k dispozícii v budúcnosti po schválení eh, finančných eh, perspektív do budúcnosti. Takže je potrebné e, získať a zabezpečiť finančné zdroje pre tieto politiky možno z ďalších oblastí. Nakoniec e, ide teda vlastne o to, aby všetci napravo, naľavo, hore, dole, všetci sme prispeli k naplneniu tohto cieľa, teda aby vzdelávanie v EÚ sa mohlo zlepšiť. Zajtra budeme môcť diskutovať o ďalších politických výzvach, ako aj rozpočtových metodách pre zabezpečenie udržateľnej Európy po roku 2013. A bude tu pán kolega Gariga Poledo, pán Sulaj, pani Katrina Sorin. Všetci budú prítomní na tomto zasadnutí. Budeme s nimi diskutovať o nových finančných vyhliadkách, o novej rozpočtovej štruktúre. Ako viete, táto finančná rozpočtová štruktúra by mala byť odrazom práve politic, politík EÚ, čo je vlastne dôsledkom alebo obrazom tejto novej rozpočtovej štruktúry. Takže myslím si, že toto sú zaujímavé body. Snažil som sa vypracovať túto správu s veľkým rešpektom. Takisto rátam s vašou podporou tak ako to bolo v prípade prvej výmeny názorov. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Pani Nevedelová. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja by som rada povedala, že keď som si prečítala prvýkrát tento návrh Mládež v pohybe, tak som si myslela, že je to veľmi zlý žart, pretože mne sa táto iniciatíva vôbec nezdá v žiadnom prípade nejaká veľmi dobrá, ale tak máme ju na stole, musíme s ňou pracovať. Uh, Ehm, čo sa týka niektorých vecí, ktoré sú v tejto iniciatíve kvázi nové, ako napríklad e, Youth on the Move um, karta alebo Skills Passport, nemyslím si, že je to niečo, čo by malo byť veľmi pochválené, pretože akým spôsobom to priniesie nejaké zlepšenie toho existujúceho stavu. Na čo vytvárame novú byrokraciu, ktorá už existuje momentálne vo viacerých programoch, ktoré máme? Osobne som si myslela, že tento program bude niečím nový, že naozaj urobí to, čo, bol, čo bolo slubované, že to bude nejaké zosúladenie všetkých vecí, ktoré existujú a naozaj nejaký jednoduchší prístup k informáciám ako nejakým možným spôsobom pre, napríklad pre výmenu pre mladých ľudí, ale bohužiaľ teda nevyzerá to takto. Myslím si, že nový rating univerzít nie je nič pozitívne, pretože keď nedokážeme uspieť vo svetovom ratingu, tak to, že si vytvoríme nejaký vlastný, nie je riešenie. A súhlasím s pánom kolegom, že určite treba vytvoriť e, lepšiu kvalitu na našich univerzitách a zamerať sa naozaj na zlepšenie e, vzdelávania v Európskej únii Napríklad nenašla som v, tomto, v tejto iniciatíve ani zmienku o tom, že treba vychovávať mladých alebo treba nejako myslieť na gender equality, čo je podľa mňa dosť veľká, veľká nevýhoda tohto všetkého. A celkovo si myslím, že tá iniciatíva vytvára taký obraz o mladých ľuďoch, že treba ich vy... nejakým spôsobom vychovať, aby sme vedeli tých mladých ľudí umiestniť na trhu práce, ale naozaj sa nezaoberáme tým, že možno vzdelávanie nie je iba o tom, či niekto skončí na trhu práce, keď je to možno primárna vec, ale vzdelávanie je o tom, že niekto si možno chce chce sa vzdelávať, pretože cíti, že to je jeho nejaké poslanie v budúcnosti, že chce študovať na tej univerzite, aby prinášal nejaký možno pokrok, niečo vymyslel. A táto iniciatíva je naozaj len o tom, že ako tých mladých ľudí upratať, vidí ich ako veľký problém a ten problém treba riešiť, že teraz im dáme nejaké možnosti, dobre, a keď skončia nejaké vzdelávanie, tak budeme ich vedieť niekde zaškatulkovať a niekde ich umiestniť na nejakom pracovnom mieste. Čiže z môjho pohľadu táto iniciatíva je absolútne robená od stola, čiže vôbec nie je robená v nejakej konzultácii a treba v nej veľmi veľké úpravy na to, aby bola reálna. Ďakujem vám pekne. No, myslím si, že by sme mali kolegov eh, eh, na kolovo apelovať aj, aby sa snažili vidieť to dobré na, týchto, eh, na tejto správe. A teraz má slovo pán Kelly. Ďakujem pekne. Musím povedať, že si myslím, že je tu dosť veľa pozitívnych aspektov v tom širokom zmysle študenti, ktorí eh, cestujú do zahraničia, študujú tam, pracujú tam, majú oveľa väčší, eh, eh, oveľa širšie perspektívy, pocit európskosti, než tí, ktorí do zahraničia nikdy necestovali. Myslím si, že to je veľmi dôležitá iniciatíva teda, keď chceme vlastne budovať jednu Európu, viac Európy a tak ďalej a budovať e, teda e, pocit spolupatričnosti, ktorý mnohí ľudia necítia práve teda v e, krajinách, ako je moja. Takže tieto ideály a toto nastavenie tu sa dajú dosiahnuť a je teda dôležité, aby sme ich mali napríklad, aby sme o 10 znížili predčasné E, ukončovanie e, e, školskej dochádzky a podobne. A takisto je známe, že čoraz viac pracovných miest budú, bude v budúcnosti vyžadovať vyšší stupeň vzdelania a odborné vzdelávanie. Dôležité je aj celoživotné vzdelávanie, e-learning a bude toto dôležité aj preto, aby si ľudia mohli zachovať svoje pracovné miesta. Takže e, myšlienky, ktoré sa tu spomínajú, sú myslím zásadné. A potom mám ešte pár otázok. Chcel by som vás poprosiť o bližšie objasnenie myšlienky, e, že um, či myslíte e, vzdelávanie na stredných e, školách alebo e, ďalšie vzdelávanie, univerzitné vzdelávanie. V, v tejto správe, pretože ja si myslím, že je dôležité tu mať, e, tu mať, tu mať jasno ide dôležité o možnosti, ide, ide e, teda o možnosti, ktoré ľudia e, majú, aj keď teda prerušia e, svoje vzdelanie vzdelávanie predčasne. Takže túto otázku, myslím, treba objasniť. A čím viac ľudí um, príjmeme k tomu, aby študovali alebo pracovali v zahraničí, um, tým lepšie a ja si myslím, že aj teda parlament by sa mal zasadzovať v tejto oblasti Mali by sme šíriť celú túto myšlienku európskosti, takže ja si myslím, že je tu veľmi veľa dobrých eh, myšlienok v tejto správe, mali by sme na nich pracovať. A na záver eh, tiež súhlasím s kolegom v tom, že naozaj potrebujeme eh, prímeť aspoň určité univerzity, aby nemali príliš nafúknuté predstavy svojej dôležitosti Potrebujeme mať eh, trošku európskejší eh, systém, aj teda pokiaľ ide o rating eh, univerzít. A treba podporovať aj prepojenie so svetom podnikov. Takže tam naozaj veľmi veľa vecí, ktoré môžeme prehlbovať a eh, ktoré by sme mali sformulovať eh, ako ciele mm, pre našu stratégiu eh, do roku 2020. Ďakujem. Grazie, presidente. Dunque io Ďakujem pekne, pán predsednička. Ja by som chcela takisto poďakovať eh, pánovi kolegovi Zverovi, pretože z jeho prácou musím povedať, eh, že eh, pretavil tento záhadný predmet alebo záhadný námet do niečo, čo je naozaj jasnejšie, konkrétnejšie a hlavne pokiaľ ide o pochopenie zo strany všetkých nás. Takže myslím si, že ide naozaj o veľmi dobrú prácu, ktorá prispela k tomu, aby sme prohobili niektoré aspekty, ktoré sú zapracované eh, do tejto témy, ktorá je samozrejme všeobecná, pretože eh, ide hlavne o nejaké námety, eh, ktoré sú najdôležitejšie. A ja sa domnievam teda, že predstavovať si to, že toto bude jedna z priorit agendy Európy 2020, je to eh, veľmi dôležité, obzvlášť eh, pokiaľ ide o zohľadenie mládeže, vzdelávania v tomto svete, kde ide o veľmi dôležitý aspekt. My sme tu hovorili o podobnosti s niektorými z viacročných eh, programov alebo projektov, ktoré sa týkajú mládeže, ako aj vzdelávania. Preto sa domnievam, že na záver tejto diskusie sú veľmi pozitívne prvky, eh, ktoré by sme mali vypechnúť, eh, tak v tej prvej výmene názor, názorov my ako Európsky parlament, ako Európska únia by sme mali e, v podstate nasmerovať tie budúce mladé generácie, aby e, sa e, vo všeobecnosti zorientovali v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, ako aj v pracovnom trhu. Ďakujem. Pani Hane, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že problematika, ktorá je spojená s touto správou Milan investoval do, veľmi, do nej veľmi veľa práce. A mládež pohybo je skutočne e, veľmi dôležitá tematika, pretože čo urobíme bez mládeže? No a sú, je veľa prístupov, e, ktoré by sme mohli všetci zohľadniť. No a po druhé, čo je samozrejme najdôležitejšie, že sme tu v oblasti práva členských štátov správneho hľadiska, No a ja keď sa zamyslím nad tým, eh, čo bolonský proces a spôsobil na našich univerzitách, tak je to maličkosť v porovnaní s tým, čo by, to, čo by znamenalo, ak by sme podporili tú mládež pohyba iné aktivity. Takže treba eh, v prvom rade sa snažiť o presadenie nejakých koordinačných opatrení, eh, pretože inak každý bude len hovoriť svoje to svoje. No a ďalšia vec, ktorá pre mňa je veľmi dôležitá, myslím, že tam má Európska únia viac manevrovacieho priestoru a totiž um, posudzovať dopyt a ponuku. A pretože ehm, je množstvo študijných odborov, o ktoré je veľký záujem, ale potom si ťažko absolventi hľadajú pracovné miesta. No a preto je dôležité rozhodovať sa, napríklad v Rakúsku je dôležité študovať techniku, pretože potom je ľahké nájsť zamestnanie, ale samozrejme môže sa každý zaoberať prírodnými vedami. Preto si myslím, že treba nejak vplývať na túto problematiku z tejto strany a možno sa snažiť v rámci tejto správy klásť iné akcenty pretože inak by členské štáty no, dokázali tú správu pochopiť a každý inak. A to by možno znehodnotilo to množstvo práce, ktoré bolo do tohto investované. Dobre, ďakujem pekne, Hela. A teraz pán Boris. Ďakujem pekne, ja by som tiež chcel poďakovať. Chcel by som poďakovať spravodajcovi pánovi Zverovi za túto vynikajúcu prácu. Všetky otázky, ktoré boli spomenuté v tejto správe, sa nachádzajú v stratégii. To je aj dôvod, prečo ide o veľmi dôležitý dokument, ktorý nám umožní možno dosiahnuť e, tieto ciele. Nikdy v minulosti Európska únia e, si nebola vybavená takými prostriedkami, vďaka ktorým by mohla splniť takéto ambiciozne e, ciele. Ak chceme zvýšiť počet osôb, ktorí budú mať diplom tretieho cyklu, ak chceme zvýšiť počet ľudí, ktorí alebo znižiť počet osôb, ktorí opúšťajú Eh, školské lavice skôr, než dosiahnu eh, diplom. Ak chceme dosiahnuť ambiciozne ciele v oblasti kvality vzdelávania, tak na toto je potrebné vedieť, že ide o naozaj veľmi komplexné otázky, ale v rámci týchto otázok tu máme stále to isté mládež ktorá je ústrednou témou, ktorá si kladie otázku, či áno, či nie, či je možné potom následne po ukončení vzdelávacieho cyklu si nájsť zamestnanie Kolegyňa mm, položila veľmi závažné otázky. Všetky otázky sa týkajú vzdelávania ako aj kompetencie členských štátov. My môžeme vypichnúť dlhodobé stratégie, ale ak členský štát e, nebude nasledovať tieto ambiciozne stratégie, ak nebudú stratégie a ich pretávanie zabezpečené na regionálnej a národnej úrovni, tak môžeme ukončiť prácu na týchto ambicioznych programoch a na týchto ambicioznych dokumentoch. Preto by sme mali prehlbiť e, spolupráci medzi Radou, parlamentom a komisiou, aby sme vypracovali dokument tohto typu. A takisto by som chcel spomenúť, spomenúť ešte špecifickejší bod, ktorý doplní všetky poznámky, všeobecné poznámky, ktoré tu boli zatiaľ vykonané. Hovoríme tu o mobilite mladých, o zodpovednosti mladých, a zatiaľ, čo na Štrasburskom plenárnom zasadnutí hovorili sme o Bielorusku. To je len taký detail. Ale myslím si, že je veľmi dôležitý. My sme zodpovední za mobilitu mladých. Niektoré európske štáty, ktoré nie sú súčasťou EÚ, E, napríklad v tejto krajine 70 občanov nikdy nebola na pôde EÚ. Toto je práve Bielorusko. Mohli by sme rozšíriť napríklad program Erasmus na mladých z, pochádzajúcich z tejto krajiny, teda na mladých, ktorí nemajú vždy e, prístup k štúdiu na vysokej škole vo vlastnej krajine, takže mali by sme zabezpečiť mobilitu mladých nie len v rámci EÚ, ale všade v Európe. A tento dokument by nám mohol napomôcť k dosiahnutí tohto cieľa tak pre mladých EÚ, ako aj pre mladých z Bieloruska. Všetko v rámci stratégie Európa 2020. Helga Trpel, no dobre, ďakujem pekne. aby som ti chcela poukázať na nevyhnutnosť koordinácie s členskými štátmi pani René to povedala, keď komisia a Barroso predstavili tento veľmi ambiciózny program pre stratégiu Európa 2020, tak v Nemecku minimálne a to vyvolalo veľké protesty a reakcie typu, čo si teraz zase mm, Brusel e, vymyslel. No a preto je koordinácia štátov až po finančné otázky, pretože ak členské štáty Vieme, že teraz je situácia čoraz komplikovanejšia, ak to um, musí nájsť teda prostriedky. A len spoločnosť snahou uh, európskej koncepcie rozpočtu a členských štátov a to môže byť úspechom. Všetci vieme, že to nedá robiť osamoteň a preto len zopakujem, že to je skutočne dôležité. No a aj bolonský proces. Mm, Doris si tak povzdychla my už sme hovorili o tom, ako rôzne bol bolonský proces implementovaný. V Nemecku to bolo náročné, vo Švedsku to bolo ľahšie. A myslím, že ak sa zamyslíme nad týmto ambiciozným prístupom, tak treba tie chyby, ktoré sme urobili, dobre vyhodnotiť a snažiť sa z nich poučiť. Až k otázke, že minimálne niektorých členských štáty a medzi nimi je aj Nemecko, Nemecko to vedlo k tomu, že eh, oveľa menej študentov študovalo niekde v zahraničí v Európe, takže bolo to úplne kontraproduktívne. Nechcem teda nejak zbytočne to naťahovať, ale treba sa poučiť aj z chyb ostatných a treba si vymieňať tie najlepšie postupy. Je tu. No, sa poukazovalo na to, aké štruktúry sa vybudovali v niektorých členských štátoch, um, v iných štátoch neexistujú žiadne. Takže v tomto ohľade sa môžeme vzájomne poučiť. Ďakujem pekne. A ako posledný pán Lokegaard. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tiež niečo povedať. Už sa hovorilo o tom, že sú to kompetencie jednotlivých štátov a nemôžeme zasahovať. A treba uznať, členské štáty a rada sa musia venovať týmto problémom. Je to veľmi dôležitá oblasť a súhlasím len s tými, ktorí hovorili, že to treba prepojiť s tou stratégiou 2020 a celkovou stratégiou rastu. Ak sa nebudeme snažiť a hľadať argumenty, tak bude veľmi ťažké hm, spúšťať nové iniciatívy. Takže treba sa zamyslieť, ako to prepojiť so stratégiou a argumentáciou o raste a preto chcem vyzvať spravodajcu, aby to nebola len jedna z ďalších správ, ktorá má síce vynikajúci obsah, ale v konečnom dôsledku um, sa nič nestane. Treba zaistiť, aby sa členské štáty sústredili na jednotlivé oblasti, aby sa veľa dosiahlo a aby sme sa skoordinovali, alebo členské štáty, aby sa skoordinovali. A preto navrhujem, aby sme sa sústredili na spoluprácu, na ďalšie vzdelávanie, mobilitu a spoluprácu s podnikateľským svetom a priemyslom, tak dáme mládeži, otvoríme im viac možností a dáme im možnosti mobility a možnosti presadzovať sa vo svete a na pracovnom trhu. A to sú veci, ktorými sa ktorými treba súhlasiť. No a treba podporiť tie iniciatívy, ktoré idú práve týmto smerom. No dobre, a ja teraz budem reagovať na to, čo povedala pani Nevedalová a poukážem na to, že to je e, nedorozumenie. To nie je program. Volá sa to Mládež v pohybe, je to výzva, apel. No a to nás má prinútiť, aby existujúce e, programy a programy, ktoré má, treba ďalej, ktorých treba ďalej pokračovať, ako celoživotné vzdelávanie, Mládež pre Európu, aby v budúcnosti boli ešte lepšie a aby boli lepšie prepojené. Dnes je Pfeiler, Erasmus, Grundvich, Comenius, Leonardo no a ďalšie no nie sú prepojené. No a chceme aktivity, ktoré už sú spustené, ktoré existujú v rámci programov, ktoré máme, aby nechceme teraz nejaký ďalší zastrežujúci program, chceme zlepšiť programy v rámci nového legislatívneho obdobia na tých 7 rokov a poskytnúť lepšie prepojenie, zosieťovanie. A tak chápeme ten apel e, mládeža v pohybe a komisia po dlhých e, alebo po našich výzvach to tak konečne pochopila. Takže my chceme len, aby iniciatívy existujú a ktoré podporujeme, chceme ich ešte posilniť. A samozrejme v rámci týchto programov a ešte aj okrem toho chceme eh, zaistiť, eh, aby to, čo hovorila pani Hannibal, a totiž eh, vzdelávanie v predškolskom veku, predškolské vzdelávanie, aby aj to, čo sme tvrdili v správe University and Business, to všetko zohráva úlohu. No a v rámci subsidiarity to treba robiť. No a tak, ako sme pracovali v tejto oblasti, vždy okrem programov sa budeme snažiť vzbudiť záujem a vymieňať si najlepšie postupy. A o to nám ide. Viac v podstate ani nemôžeme. Ale Mládež v pohybe je vynikajúca iniciatíva, ktorá by mala otvoriť oči tým, ktorí teraz opätovne chcú znižovať rozpočtové prostriedky pre vzdelávanie to nemôžeme dovoliť. My nemôžeme na jednej strane hovoriť, mládež pohybe, treba viac robiť a potom eh, na druhej strane nedostaneme, nedostaneme dostatok peňazí. Keď chceme dávať mládeži eh, viac príležitostí. A to je všetko, milá kolegyňa. A nič iné. Chceme len toto. Ak teraz ešte niečo o gender mainstreamingu a gender equality, ja som tiež za to, ale treba dávať pozor, aby to nebolo kontraproduktívne, pretože e, v rámci vzdelávania čo skoro budú znevýhodňovaní e, chlapci, mladí muži. No a všetky programy e, oveľa viac využívajú mladé dievčatá alebo mladé ženy ako chlapci alebo mladí muži. No a ak ste mysleli teda mužov, tak som rada, že to tak myslíte. Ďakujem pekne. Chce ešte komisia niečo dodať? Nech sa páči. Bohužiaľ, zabudla som vaše meno pani Erikson. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým členom tohto výboru. Ja som veľmi rada, že môžem povedať pár slov. Ako ste viete, tak Mládež v pohybe je veľmi ambiciozný, ambiciozná agenda. A ako pani Paka povedala, toto nie je program, je to strategická agenda, ktorá navrhuje opatrenia a samozrejme budúce programy budú podporovať ciele, ktoré máme v strategickej agende Youth on the Move. Len pár aktuálnych informácií, pretože už som vám poskytol niekoľko informácií počas prvej výmeny názorov. Ja myslím, že je dôležité teraz povedať, že sme hovorili už o tejto iniciatíve a vstupujeme do fázi implementácie. A myslím, že je dôležité uvedomiť si, že eh, všetko prebieha podľa plánu a začíname implementovať mnohé opatrenia, o ktorých sme hovorili, už viete, že sme dosiahli veľké pokroky v Bruges Review v decembri a ďalším príkladom je samozrejme maďarským predsedníctvom hovoríme o návrhu odporúčania rady o e, mobilite, o vzdelávaní, na odstraňovanie prekážok. Teraz analizujeme výsledky, ktoré sme získali z rôznych konzultácií o budúcich programoch, či už to program celoživotného e, vzdelávania Youth in Action alebo Erasmus Mundus. No a tento mesiac neskôr ešte budeme hovoriť o alebo predložený veľký balíček na vzdelávanie. Takže je dôležité na to upozorniť. No a teraz ešte k niektorým veciam. Chcela by som len reagovať na otázku o niektorých vašich obavách možno objasniť, čo sa týka garancie mládeže, Youth Guarantee, ešte si to budem musieť ešte overiť, ale to je navrhujeme členským štátom, aby to prijali. Samozrejme, je to v národnej kompetencii. Myšlienka je také, že mať 4 mesiace po ukončení povinnej školskej dochádzky, nejakú podporu, aktivačné opatrenia, e, podporné opatrenia v nezamestnanosti, ak tá osoba si nenájde pracovné miesto alebo ďalej sa nevzdeláva. No a rovnako chcem podporiť a súhlasím s tým, čo ste povedali o význame dobrej koordinácie medzi členskými štátmi, keďže toto je veľmi dobrý príklad ale kompetencie už máme veľmi dobré skúsenosti, ako viete, z rámca alebo z rámcovej stratégie pre eh, vzdelávanie a odbornú prípravu. Aj v rámci bolonského procesu eh, bol dosiahnutý pokrok, samozrejme s niektorými eh, slabými miestami, ale aj máme národnú kompetenciu, nemôžeme dosahovať príliš veľa. No a rovnaká vec platí aj teraz, keď vstupujeme do fázy monitoringu stratégie Európa 2020. No a možno to nie je ešte také viditeľné, ale tá práca, ktorou, ktorou sa teraz venujeme, výmena najlepších postupov medzi členskými krajinami, a medzi príslušnými orgánmi alebo ministerstvami. Myslím, že to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ja som si s veľkým záujmom vypočula vašu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Takže ešte raz, pán Zver, ak chcete reagovať, áno, len veľmi stručne. Chcel by som poďakovať Európskej komisii za to, že nám umožnila vypracovať eh, tento dokument. My, ako aj Európsky hospodársky a sociálny výbor a výbor regionov, môžeme vypracovať našu správu. Táto stratégia eh, Európa 2020 je veľmi dôležitá. A okrem týchto siedmých eh, vlajkových iniciatív je to ďalšia iniciatíva, ktorá by mala napomôcť na vlastnej ekonomike, ako aj mm, pracovnému prostrediu. Takže myslím, že je to dôležité takisto aj pre náš výbor. Domnievam sa, že my musíme teraz poskytnúť motiváciu pre členské štáty, aby modernizovali svoj vzdelávací systém, aby zabezpečili prístup mladých na pracovný trh. Táto iniciatíva navrhuje opatrenia, ktoré sú stanovené, možno, že nie Ehm, super inovatívne, ale takisto sú tu aj poskytnuté nástroje, ktoré by bez pochyby by mohli pomôcť, ktoré by sa mohli využiť, ktoré by sa mohli schváliť a ktoré by mohli byť eh, vyhovovať eh, všetkým. My chceme podporiť eh, programy a také iniciatívy, ktoré už sa realizujú práve ktoré by mohli byť atraktívne pre mladých. Komisia preto si stanovila cieľ, ktorý je veľmi dôležitý, o 10 rokov, aby mladí mohli prispieť veľa viacej k mobilite. Je to veľmi ťažké, ale keďže si stanovujeme veľa optimistických cieľov, prečo nie aj tento? Myslím si, že tie výsledky je možné dosiahnuť nielen na základe toho, čo povedal pán Kelly, že mladí cestujú von, aby spoznali aj e, iné kultúry a tak ďalej, ale domnívam sa, že dôležité je to, že im to nielen umožní pochopiť tieto zahraničné krajiny, ale vlastnú krajinu. A preto aj výsledky mobility sú um, svojím spôsobom neuchopiteľné častokrát. E, pani Nevedelová, tieňová spravodajkyňa, určite eh, takisto hm, pozitívne pristúpi k tejto iniciatíve a dúfam, že počas nasledujúcej diskusie, keď sa budeme venovať eh, tejto správe, takisto aj táto ďalšia diskusia bude konštruktívna, plodná a domnievam sa, že až doteraz eh, sme pokročili dostatočne vpred. Takisto potrebujeme aj kritiku, samozrejme, prečo nie, aby sme mali oveľa jasnejší obraz o tejto situácii. A chcem takisto poďakovať aj spravodajky eh, ni, deňovej eh, spravodajkni za eh, jej kritické poznámky. Pokiaľ ide o gender mainstreaming, áno, musíme zabezpečiť prístup spravodlivý, rovnocenný Avšak e, nejde tu len aj e, o rozdielnosť, e, pokiaľ ide o pohľavy, ale takisto aj sociálne rozdiely. Máme tu niektoré regióny, ktoré majú menej výhod ako iné, takže je potrebné zabezpečiť takisto aj kvalitu a rovnaký prístup k vzdelávaniu. Ďakujem pekne. And, uh, good luck, Milan. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, veľa šťastia Milan, dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť na záver dobre znenie. No a aká môžete inšpirovať tú komisiu, ak si to chcú vypočuť. No už, dobre, drahé kolegyne, kolegovia, teraz mám návrh. Ak súhlasíte, tak sme mohli teraz začať hovoriť o cene Lux. Máme ešte trochu času. Môžem? No už dobre, ďakujem pekne. Ich möchte gerne daran Rada by som pripomenula, že Cena Lux e, tento rok zaznamenala veľký úspech nielen u nás v parlamente, ale aj e, v našich jednotlivých členských krajinách. Niektoré delegácie parlamentu v hlavných mestách už e, tento rok, respektíve minulý rok, sa snažili premietnúť tieto filmy a predstaviť ich ako filmy, ktoré má Európsky parlament hodnotiť a vlastne e, v návedzosti na premietanie e, zorganizovať aj diskusie. Máme e, opäť takýto panel pre filmy. Rozšírili sme ho o tri o troch ľudí. Budeme o tom neskôr diskutovať. Chcela by som teraz spomenúť dve veci. Túto cenu nie je to filmová cena ako ostatné, je to cena, ktorá má e, um, podporiť distribúciu týchto filmov. A e, ide tu o obsah týchto filmov, ktorý má byť európsky. Pozadie tohto filmu má byť európske. Bude to problém, e, na ktorý by sme mali pracovať a pomôcť ho odstraňovať. Alebo ide o starosti, s ktorými sa stretávame v Európskej únii a ktorým sa takto venujeme. Tento rok po e, tom, e, čo predsedníctvo a e, byro diskutovalo so zainteresovanými, sme sa dohodli na nasledovnom. 8. a 9. mája na Deň Európy v každom hlavnom meste Európskej únie predstavíme posledný film Cudzinka Die Fremde v origináli s, e, teda v origináli a s titulkami danej e, krajiny. A v tom e, čase, kedy by sme si mali pozrieť tento film, pretože ho musíme hodnotiť, tie tri filmy, ktoré panel na jar vyberie, vyhodnotí, ktoré nám predloží opäť sa budú e, tiež e, premietať v hlavných mestách. A e, vlastne v rámci festivalu, ktorý takto prebehne v 27 krajinách, kedy v rovnakých dňoch vlastne všade sa bude konať tzv. Lux Festival, a po premietaní týchto filmov bude možnosť e, konať teda diskusie. My všetci by sme sa mali e, e, zúčastniť tohto, môžeme sa toho zúčastniť. Je to naozaj veľmi príjemné E, toho som bola svetkom e, osobne a naozaj je to pre nás možnosť kontaktovať sa s občanmi a občankami, ktorí naozaj takto môžu nadobudnúť záujem o Európsku úniu, keď uvidia, že sa staráme o takéto e, otázky, o vlastne témy, ktoré sa týkajú Európskej únie. Eh, film je veľmi dobrým prostriedkom komunikácia a aj eh, keď, keďže vlastne pre naše filmy je eh, distribúcia zložitejšia než pre americké, mali by sme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to zlepšili. Cena Lux sa teší, teší naozaj veľkej pozornosti aj v filmovej branži. V Benátkach sme boli prítomní aj na mnohých ďalších festivaloch sme prítomní. Poprvýkrát budeme na Berlinále, boli sme v Cannes v Kán sme celý e, deň e, sa zaoberali aj otázkou európskej mediálnej e, politiky. Boli sme teda v kontakte a v dialogu s európskymi filmovými tvorcami a teda diskutovali sme aj s e, e, oblasťou, so žánrom, ktorý sa väčšinou tak nezaujíma o európsku politiku, takže otváram to nové dvere. A chcela by som ešte pripomenúť, že minulý rok v Benátkach sme prvýkrát e, ukázali tieto filmy, sme zorganizovali následovné z Giornate degli Autori, s Dňami autorov, bola tam, boli, boli tam kolegovia Kosta a Skúria. Sme urobili následovné v rámci ceny Lux. Sme s touto organizáciou e, z 27 členských štátov vybrali jedného e, milovníka filmov. E, bola tu, bola tu súťaž, vybraných bolo 27 mladých ľudí ktorým sme sponzorovali túto cenu a znamenalo to pre nich naozaj veľmi veľa. Myslím, že si to viete predstaviť. 27 e, naraz e, si ich pozeralo tieto e, filmy, žiaľ len teda na, nie naše, ale teda mohli si pozrieť všetky filmy, ktoré boli na filmovom festivale, mohli o nich diskutovať. Naozaj to bola vynikajúca európska klíma a to vďaka ceny Lux. Takže kto si ešte stále myslí, že toto je nereálna práca, ten by sa mal snažiť pousilovať sa, pozrieť sa, na nejak, ísť na nejaké premietanie takýchto filmov a uvidí, že to má zmysel. Tak by som všetkým kolegom poradila, aby e, tak, na takéto niečo si našli tento rok čas. Takže čo môžete urobiť teraz? Nezávisle od e, teda 9. mája, ktorý bude dňom pre všetkých, môžete e, e, tento film e, Die Fremde, Cudzinka, alebo aj tie ďalšie dva filmy, ktoré sme mali a existujú v nejakých dvoch, troch jazykových verziách. Radi si ich môžete požičať a môžete vo vašom volebnom okrsku z toho urobiť podujatie. Ja som to už urobila párkrát v minulosti Vždy nájdete nejaké kino, umelecké kino, ktoré bude ochotné e, toto s vami zorganizovať. A na to, v náväznosti na to, zorganizovať diskusiu. E, ručím vám, že dosiahnete, e, že takto budete mať vlastne prístup k ľuďom, ktorých by ste vlastne nikdy inak iným spôsobom nezasiahli. Takže máme tu sekretariat Luxu, ktorý je na generálnom rediteľstve komunikácia Bertrand Peltier je zodpovedný e, za túto otázku a e, e, Mariela Talianka. Obidvaja sú osobitne zodpovední za cenu Lux. Kedykoľvek ich môžete kontaktovať a prediskutovať s nimi, ako to môžete urobiť, čo potrebujete na toto premietanie. Myslím si, že všetky možnosti máte potom diskutovať e, teda o všetkých oblastiach európskej politiky, kultúra, film, e, e, zdravie a tak ďalej, energetická oblasť energetiky a tak ďalej. Takýmto spôsobom sa môžete s občanmi rozprávať aj o týchto európskych témach. Ja som si to vyskúšala, naozaj to funguje. E, takže e, skúste využiť tieto možnosti, ktoré sú k dispozícii. Dnes je naozaj e, zložité vzbudiť záujem mladých ľudí o Európu, ale ak použite tento prostriedok filmu, je to možné. Je to nástroj, ktorý vlastne apeluje na mladých ľudí. Takže som rada, že je možné, že môžeme tieto filmy rozširovať a diskutovať o témach, ktoré sú aktuálne a ešte okrem toho môžete e, si od, otvoriť e, vlastne srdcia e, vašich voličov a, a, a voličiek vlastne občanov vo vašich členských štátoch. Dnes nás tu bolo naozaj veľa, obávam sa teda, že zajtra bude pri, vaša prítomnosť menej početná. Takže, ale dostanete k tomuto na túto tému ešte osobitný dokument na túto tému ceny Lux, takže budete mať dispozícii písomne a môžete to prediskutovať aj s inými e, vášmi kolegami, ktorí nie sú členmi tohto výboru. Aj pre nich je tu táto možnosť samozrejme. E, sú, sú aj e, teda ostatní, ktorí robia toto isté ako ja, sú aj v iných výboroch, ako napríklad Ekon, takže mali by sme sa o toto snažiť. A my ako výbor pre kultúru v tom týždni, keď si budeme premietať firmy, filmy Luxu, chceme vlastne zorganizovať aj vypočutie s vysoko postavení zástupcami e, filmu. Minulý rok sme tu mali Vima Wendersa a ostatných. Aj tento rok máme naozaj vysoko e, postavených zástupcov filmového sveta. E, bude sa to konať v teda, rámci nášho kultúrneho výboru, ale nebude, nebude to z nášho kontingentu, ktorý sme si už vyčerpali na iné vypočutia. Takže ak máte ešte otázky na túto tému, máte slovo. Ak nie, týmto, týmto by sme ukončili túto diskusiu s tým, že dostanete všetko v písomnej podobe Eh, ďakujem, dúfam, že vy ste rovnako entuziastickí v tejto oblasti ako ja. Ak nie, tak dúfam, že tak stanete čo najskôr. Ďakujem, teraz eh, by sme teraz už ukončili toto zasadnutie a pokračovali by sme zasadnutím koordinátorov so zatvorenými dverami.